Good morning, everybody. Welcome to our session. Vítajte prosím všetci na našom dnesnom zasadnutí. Asi ste dostali program. Ak nemáte k nemu poznámky, berme ho za prijatý. Moje oznámy, ako viete, moje, toto stretnutie je webstreamované. Máme číslo 96 nový newsletter a svojich zložkách e, nájdete tiež informácie o našej misii do Hangzhou a Čanghaja v Číne 17. až 19. júla. Delegácia sa skladala zo šiestich členov nášho výboru. Pani Mici viedla delegáciu a sprevádzali ju Birgit, Korigal Langen, od Markaras a Nikola Danti a Marko Zulo hlav, z hlavných tém tejto cesty boli colné, e, otázky colnej spolupráce s Čínou, bezpečnosť produktov, celý balíček colných otázok, boj proti falšovaniu, e-commerce, vývoj digitálneho trhu a tiež príležitosti a výzvy v súvislosti s vývojom a ďalším použitím umelej inteligencie, v angličtine máte k tomu k dispozícii e, materiál, informácie, v ďalších jazykoch nasledujú preklady. Takisto ste iste dostali zápisnice z našeho zasadnutia 3. septembra. Zdá sa, že nemáte k tomu poznámky a tak sa dostávame k hneď k prvému trialógu. Ide e, o správu pána Lokegarta, Teší ma, že ste mali príjemný výlet. Mal som byť členom výpravy, ale bol som v Dánsku. Takisto na krásnom mieste. Mali sme šiesti uh, e, trialog k, k prístupnosti v Štrasburgu. Urobili sme veľký pokrok vpred. Máme nové predsedníctvo v Rakúske. Väčšina z nás bola na prázdninách, ale oni zatiaľ tvrdo pracovali v letnom horku a priniesli nám čosi na vstup do, to, do tejto novej sezóny. Asi si spomínate, že rokovania začali už skôr počas bulharského predsedníctva. Napriek veľkým snahám sa nám nepodarilo práce dovršiť, ale posledný júnový trialóg bol zrušený. Vieme, že Bulhári sa zaoberali tou témou ako dlho len mohli. Teraz je to teda na Rakúšanoch pokračovať. To neznamená, že že sme e, nejak v patovej situácii. Nie, urobili sme určitý pokrok. Minulý e, týždeň na Rakúšania informovali o vlastne aktualizácii mandátu. Predposledným trialogom tu bol 8 e, bodov. Členské krajiny nám dali aktualizovaný mandát k 5. S týmto z týchto bodov. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu k terminálom, kde sme sa dohodli, že sa to má týkať platobných i servisných terminálov v rámci kompetencie smernice. This, I think, is a, is a very good Je to veľmi dobrý kompromis. Všetky strany e, urobili ústupky, čo je dobré. Táto dohoda je samozrejme naviazaná na finálnu dohodu, kde servisné terminály, e, pokiaľ ide hlavne o e, služby týkajúce sa viacerých módov dopravy. Samozrejme musíme sa dostať. E, so this is of course also um, worth mentioning. Pokiaľ ide o nevyriešené témy, zlo, zložité boli dve. Tieto dve témy je verejné obstarávanie a, a prostredie stavebné, kde sa veľmi líšia naše názory napriek keď tomu aktualizovanému mandátu. Nie je tajomstvo, že toto prostredie pre nás znamená veľa, pre väčšinu v parlamente, Rakúšania mali tu veľmi obmedzený mandát. Verejné obstarávanie je takisto pre radu veľmi zložitou otázkou pre Rakúšanov. Mať tu kvalitatívny mandát. E, snažili sme, teraz žiadali sme ich, aby sme sa k tomu ešte vrátili pred 7. trialogom Rada sa chce zblížiť s parlamentom, môže to byť zlo- zložité, ale môže byť možné dohodnúť sa ešte v tomto volebnom období. Je to riziko, pretože samozrejme my riešili sme menšie otázky, ale tieto dve témy sú naďalej pred nami a my všetci od začiatku sme vedeli, že to bude veľmi zložité. Ako spravodajca sa snažím predísť tomu, predísť e, tomu, aby sa to e, nejak rozpadlo, aby sme sa dohodli. Naša spoločná pozícia mňa i mojich tieňových spravodajcov je tá, a sme v tom zjednotení, že by sme mali dosiahnuť dohodu. Občania čakajú na výsledky skutočné zmeny Máme veľké očakávania pri riešení e, otázok e, komunity ľudí s postihnutím. Ďalší trialog sa bude snažiť pokročiť v tých bodoch, ktoré sú otvorené. Snáď to, e, to bude posledný trialog k otázke prístupu, prístupnosti. Ehm, a príjmeme to, ak, to bude, teda- ak bude potrebný ďalší trialog. Ale teraz sa tešíme na to, či Rakúšania dokážu spraviť zázraky, ako tomu bolo v lete. Keďže som optimista od narodenia, verím, sa cez to dostaneme. Takáto je situácia teraz a keď budeme mať novinky, e, ozvem sa, pani predsedníčka. Ďakujeme vám za aktualizáciu a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Viac vzájomné uznávanie tovarov. Tu je spravodajcom pán Štefanec. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rád vás poinformujem, vás i mojich kolegov. Mali sme už prvý trigalóg, dve technické stretnutia. Podarilo sa nám definovať technické a politické priority vo vzájomnom uznávaní tovarov a našim cieľom je dovršiť túto zložku do konca novembra. Dosť ambiciózny plán, ale verím, že je to dosiahnutelné. Naše základné priority ostávajú. Tie neopodstatnené bariéry prístupu na trh odstrániť a chceme, aby členské krajiny vyjasnili, obhájili akékoľvek obmedzenia Chceli by sme zlepšiť spoluprácu medzi komisiou a členskými krajinami v prístupe e, k národným e, pravidlám. Našou prioritou je používať e, Solvit ako postup na riešenie problémov a vytvoriť koordinačnú skupinu s, s cieľom uľahčiť aktivity kompetentných orgánov a kontaktných bodov. Toto naďalej E, nie je ešte plne dohodnuté medzi radou, komisiou a parlamentom. Avšak myslím si, že sme na dobrej ceste a e, snáď sa blížime e, k kompromisu. Budúci politický trialog bude budúci týždeň 18. oktobra a verím, že sa posunieme ďalej v rokovaniach. Ďakujeme. Pán Agniu, vy ste sa chceli vyjadriť takisto? Oh, beg your pardon, it's different from the other room. Sorry about that. Um, I'm pleased to... Teší ma, že hovoríme o vzájomnom uznávaní, pretože je to e, vec, ktorá uľahčí Brexit. E, keď sa to predložilo pánu Barnierovi, ho, hovoril podľa mojich informácií, nemôžeme mať vzájomné uznávanie s tretími krajinami, pretože nespadajú pod e, jurisdikciu súdneho dvoru, dvora, ale to nie je správne. Máme tu sa príklady, kedy už teraz existuje vzájomné uznávanie medzi EÚ a tretími krajinami Spojené e, štáty, napríklad poistenie a zaistenie, Kanada, kde je obchodný dohoda, ktorá sa dovršila. Takisto sa to týka výrobných štandardov vo všeobecnosti. Ďalšie vzájomné uznávanie e, pre, máme s e, Austráliou v oblasti automobilového priemyslu a lekárske normy zase s Izraelom. Žiadna z týchto krajín nespada predsa pod e, jurisdikciu súdneho dvoru. Existuje to už nie a takto by sme mohli sa posunúť e, v Brexite bez toho, že by sa hovorilo o náležie, náležitosti k jednotnému trhu. Chcem vám pripomenúť, že k tejto zložke teraz neprebieha diskusia. Je e, to len aktualizácia stavu tohoto trilogu. Nechcem vstúpiť do rozpravy, len chcem poďako, poďakovať za prácu pánu Štefancovi za jeho prácu a za dobré porozumenie, ktoré prebieha medzi jednotlivými tieňovými spravodajcami. Parlament pracuje v tomto duchu, to je dobré a tým pádom sme oveľa silnejší voči Rade a komisie. Chcem len poďakovať pánu Štefancovi za jeho prácu. E, ďakujeme vám, to je veľmi milé od vás, pán Šváb. Ďakujem. Ja by som rád e, veci spojil, ak pán Agniu jeho meno ako by sa dalo aj preložiť, takže je nový v tomto výbore, ale on pozná postupy v tomto výbore. Hovoríme o postupe týkajúcom sa vzájomného uznávania v minulosti a on by mal vedieť, aj spravodajce Ivan Šťafonec to tiež je, je vec veľmi zložitá a komplikovaná v EÚ od e, podlhú dobu. A ja si teda nemyslím, že je tu dôvod, prečo by sme mali spravodajcovi blahoželať za vynikajúcu prácu a prečo by sme mali znova otvárať vzájomné uznávanie pre e, Brexit. Vedeli sme už vopred, že to bude zložité. E, nemá zmysel stiažovať sa na problémy s Brexitom od tých zdielne tých ľudí, ktorí začali ten proces. Len strácame čas. Áno, výborná práca, prekonávame problémy so vzájomným uznávaním u tovarov a ak sa e, uzavrie táto zložka, ako povedal pán Durán, bude to veľmi dobrý krok vpred pre zlepšenie e, jednotného trhu. Ďalej tu máme informáciu o misii do Japonska, kde boli predsedovia delegácií najprv pán Schwab, najprv to bol pán Danty, ktorý predsedal, a potom pán Schwab. Takže pán Schwab, chcete vy nás poinformovať o tejto misii Ďakujem len snáď krátka koment, krátky komentár, že prebehli vynikajúce rozhovory v Tokiu a v Kyoto. V Kyoto nám predsedal Nikola Danti a v Tokiu som viedol delegáciu ja. Šiesti kolegovia e, boli e, na tejto ceste. Boli sme v, e, v parlamente a hoc je to krajina ďaleko od EÚ, vypracovali takmer identickú eh, legislatívu ku kybernetickej bezpečnosti a takisto všeobecnej eh, ochrane osobných údajov. Eh, dosiahli rovnocenný štatút v obchodných dohodách. Napríklad, pokiaľ ide o EFTU, dobre, že prebehlo stretnutie s našimi kolegami z výboru INTA. Prebehli stretnutia nielen E, v rámci misie, ale aj pomimo. Všetkým nám bolo jasné, že Japonsko je dobrým e, blízkym partnerom EÚ. Mali by sme ekonomicky, politicky e, sledovať rovnaké ciele, mali by sme byť hrdí na to, že, Japonci vzhliadajú k EÚ, preberajúc naše legislatívy k štandardizácii pretože sa tým uznáva, že sme na priekopníckých miestach svetovej ekonomike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a prejdeme k ďalšiemu materiálu a to je posúdenie pozmenujúcich návrhov kde ide o reprezentatívne akcie, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Nech sa páči, e, spravodajcom je pán Denis de Jong. Ďakujem snáď môžem krátko pohovoriť e, o včerajšom hlas, e, hlasovaniu o e, právach pasažierov. Mali sme tu takisto legislatívne stanovisko. S potešením konštatujem, že väčšina návrhov IMKA sa použila, odzrkadlila, ale pred plénom chcem ešte požiadať kolegov, aby ste sledovali e, diskusiu v pléne. Takisto sa nám dúfam podarí dosiahnuť takú spoluprácu, akú sme dosiahli pri príprave stanoviska. Už ste spomenuli e, názov e, tohto legislatívneho balíčka, teda kolektívne skupinové akcie. Mal som možnosť preletieť cez pozmeňujúce návrhy veľmi rýchlo Bude to veľmi zložitá, zložité e, spojiť názory všetkých e, skupín. Zjavne idú tie pozmeňujúce návrhy rôznymi smermi a chcem spomenúť to, že budem sa snažiť vytvoriť kompromisy, aby sa pozície maximálne e, zblížili po výbore TRAN e, sme sa snažili dosiahnuť všetko e, e, na jednej úrovni, takisto Júri. Ak budeme mať správu, ktorá bude mať len tesnú väčšinu, nebude to dobré a preto sa budem snažiť nás v tomto dostať na jednu loď. Myslím si, že určite je tu priestor na to, aby sme sa pozorne pozreli na zábezpeky, e, kde je viacero pozmenujúcich návrhov pre tie tretie e, inštancie, kde by sme mohli lepšie zapracovať, aby to bolo i nepriamo pre e, obchodný zisk aj pre neziskové organizácie. Po druhé, už som e, v mojich pozmeňujúcich návrhoch naznačil, že všeobecné pravidlo je také, že tieto kompenzácie by mali vlastne pomôcť jednotlivým spotrebiteľom a nie všeobecnému záujmu. E, ako vidím, že je v záujme určitých spotrebiteľských organizácií, ktoré vstupujú sem, nie právo priame o zisk, ale keď dojde k žalobám, tak skôr zastav, zastávajú komerčnejšie entity, ak aj nepriamo. Tí, ktorí žalujú, môžu povedať, že je to príliš malá čiastka pre jednotlivých spotrebiteľov, je to komplikované, to sú výhrady, takže v podstate v praxi ide o spotrebiteľské e, organizácie, a to by mal byť konflikt záujmov tiež. Chcem vyhovieť požiadavkám určitých skupín, kde by bol opt-in podľa nich a nie opt-out pre spotrebiteľov, ale je to vec komplikovaná. Treba zabezpečiť, že ako spotrebiteľ budete vedieť, že tu prebieha kolektívne vyjednávanie ak chcete mať opt-in, musíte zabezpečiť to, aby e, tá obchodná spoločnosť, o ktorú ide, alebo kompetentné orgány tie informácie dali k dispozícii. E, budeme vedieť, budem mať napríklad súdny proces a nebudem vedieť, e, alebo budem žalovať a nebudem vedieť, že prebieha kolektívna žaloba. Ďalší veľký blok, tu som počul, že spravodajca v Júri odročil prezentáciu E, e, správy v tom výbore o dva týždne a to znamená, ja to spomeniem dnes popoludní na stretnutí koordinátorov, vezmem si viac času na to, aby, aby tu boli kompromisy, ktoré dúfam, že dostanú podporu od rôznych skupín. Myslím si, že naša, náš harmonogram sa musí prispôsobiť tomu, ktorý je v júri, a tu je lepšie odročiť stretnutie tieňových, ktoré je zamýšľané na útorok budúceho týždňa, aby sa kompromisy diskutovali. Aby, musím napísať tie kompromisy, aby ste mali čas sa na ne pozrieť a aby sme ich mohli vyrokovať. Treba si vziať viac času. A takto navrhnem na stretnutí koordinátorov. Ďakujem veľmi pekne. A máme tu pána Švába, tieňového spravodajcu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som najskôr chcel poďakovať spravodajcovi eh, za pekné zhodnotenie pozmeňujúcich návrhov. No a ja som si to teraz len tak preletel, aké pozmeňujúce návrhy, eh, k akým by som sa ja mal ja vyjadriť, ale sú to 4 riadky len čísiel, takže nemá zmysel v tomto v tomto štádiu počiatočnom zmieňovať jednotlivé pozmeňujúce návrhy a preto na úvod snáď len poviem, že pre skupinu EPP a pre mňa ako tieňového spravodajcu je jedna vec jasná. Ide o veľmi citlivý materiál, ktorý nemôžeme už vrátiť, ak zájdeme príliš ďaleko. No a v USA kde bola aj delegácia výboru pomerne nedávno, je to tak, že podniky investujú viac peňazí ročne, aby často neodôvodnené žaloby odvrátili a do toho investujú viac peňazí ako do výskumu a vývoja. No a ten systém, kde sa páli viac peňazí na žaloby, ak to tak môžem povedať, a menej e, na výskum a vývoj, to Hospodárstvo určite neprospieva a to nie je cesta, ktorou by sme mali ísť. A keď som to správne pochopil, eh, tak toto eh, s týmto súhlasí väčšina kolegov. To je pozitívne, no a na tomto základe znie otázka, aké závery z toho vyvodíme. Pretože aj keď eh, musíme zohľadňovať ochranu spotrebiteľa, tiež treba povedať, že aj v americkom systéme spotrebitelia nemajú viac, ale často menej ako v Európe. Väčšina procesov a väčšina peňazí ide do vreciek advokátov alebo syndikátov, organizujú tých postihnutých. No a to je nepripustné, aby tie peniaze nedostali tí spotrebitelia nakoniec. No ale tu myslím, že sa všetci zhodneme. No a teraz hlavne ide o otázku, a Denis Dejong na to poukázal, aké záruky potrebujeme, aby sme sa vyhli takýmto excesom. A musím povedať eh, celkom zretelne, pani predsednička, že som prekvapený, že Európska komisia dnes v roku 2018 píše úplne iné veci do návrhu smernice, ako v roku 2013 sama odporúčila rade, pretože táto téma sa neobjavila len včera. Už sa do diskusie tiež o tom, ako týmito opatreniami by sme eh, mali sa zaoberať pred problémom Volkswagen. No a ja chcem pripomenúť, že v roku 2013 v odporúčaní Európska komisia stanovila množstvo garancií, ktoré v každom prípade treba zohľadniť. A ja neviem presne prečo Európska komisia na tieto dokumenty si nespomenula. No a v článku 4 musí, potrebujeme prísne kritéria pre Qualified Entities. V článku 5 potrebujeme eh, možnosť opt-in. Denis Dejom na to poukázal, možno to nebude také jednoduché, ale na dobré nápady. Po tretie, eh, chceme, aby financovanie z tretej strany eh, bolo veľmi prísne regulované. A po štvrté, nechceme žiadne žaloby, kde individuálna náhrada škody sa nemeria jednotlivo a nechceme platenie náhrad škôd, ktoré by nešlo priamo spotrebiteľovi, pretože treba rozlišovať eh, všetky pojmy. No a ďalej chceme, aby bolo tu rovnosť nákladov medzi eh, žalovaným a obžalo, eh, žalo, žalobcom a obžalovaný a chceme nejaký otvorený zoznam, ale uzatvorený zoznam, pretože pre mnohé veci, ktoré sú tu uvedené, neexistuje ani hodnotenie dopadov a preto treba ušom porady o tejto problematike vystavať na stabilných základoch. E, je to šité také trochu horúcou niťou. E, pred eurovoľbami sa to dá odôvodniť nejakými argumentami, ale ja dúfam, aby sme si, a teda prosím, aby sme si vzali potrebný čas na toto, aby sme dôležité otázky neriešili len kompromisne, ale aby sme to korektne zhodnotili predtým, než dospejeme k nejakému rozhodnutiu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Virginie Rozier za SND. Zdá sa, že nie je v sále v tom prípade. Za ALDE pán Selimovič. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Matias eh, Matiz nemôže byť a poprosil ma, aby som sa vyjadril za ňoho. Ďakujem spravodajcovi za e, prácu na tomto dokumente, tak ako De Jong e, e, venoval sa už mnohým dôležitým otázkam, ale chcel by som vyjadriť niekoľko obáv, ktoré sú predmetom aj mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil. Nejde. should be addition to current national mechanisms. Second, it's important that qualified entry... Po druhé je dôležité, aby kvalifikované entity boli plne transparentné eh, a preto by to malo byť jedným z kritérií podľa článku 4 čo sa týka týchto kvalifikovaných entit. No a ďalej by som chcel poukázať na to, že eh, deklaratórne rozhodnutia opísané v článku 6 by mali byť eh, použité len vo výnimočných situáciách a že musíme zaistiť, že sa to nestane normou na záver komplexné prípady, ktoré týkajú spotrebiteľov viacerých členských štátov, si vyžadujú dobrú koordináciu, aj keď článok 16 hovorí o viacerých aspektoch cezhraničných žalob. Avšak je potrebná koordinácia na Európskej únii E, ďakujem veľmi pekne. Matias e, sa teší na spoluprácu o tejto smernici. Ďakujem e, za zelených Julia Hreda. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi spravodajcovi za výbornú prácu, ktorú doteraz urobil. Je veľmi dôležité, aby spotrebitelia, ako aj iné cieľové skupiny, ktoré sú e, neblaho dotknuté, napríklad ako, bola, e, ako bol problém s dieslovými motormi, aby mali takúto možnosť kolektívnych e, žalob. Keď sa pozrieme na taký prípad, ako bol problém s naftovými motormi. Samozrejme, na jednej strane sú tí spotrebitelia, ktorí majú naftové auta, ale toto nie je jediná cieľová skupina, ktorá je dotknutá. Sú to aj iní e, účastníci cestnej e, premávky a preto moje pozmenujúce návrhy e, zahrňajú, aby v prílohe boli uvedené iné prípady nebláhého vplyvu na verejnosť, ako napríklad e, dopad na verejné zdravie, ktoré by malo byť tiež zohľadnené. A tiež musím povedať, že nie celkom rozumiem, prečo stále sa porovnávame so Spojenými štátmi americkými, s modelom americkým, ktorý je úplne iný ako ten navrhovaný komisiou. Musíme e, brať do úvahy to, že máme už pozitívne E, skúsenosti z európskej úrovne o kolektívnych žalobách a e, preto by sme sa mali dopracovať k minimálnej harmonizácii, aby sme e, nešli nižšie úrovňou ochrany kolektívnych zájmov spotrebiteľov, ako je tá existujúca úroveň. Aj keď v niektorých prípadoch bude veľmi je ťažké v praxi ochrániť všetky cieľové skupiny spotrebiteľov, e, pretože možnosť ich individuálnej kompenzácie je milá, e, malá. E, hovoríme napríklad aj o neziskových organizáciách. Samozrejme, nebránim sa tomu, ale musí to byť musí to byť vysvetlené aké sú tieto oprávnené subjekty, ktorých sa toto právo bude týkať. A myslíme si tiež, že e, ad hoc skupiny spotrebiteľov alebo ďalšie dotknuté strany by mali existovať, alebo mala by existovať takáto možnosť. Teším sa na ďalšiu prácu o tomto dokumente a teším sa aj na E, spätnú väzbu z výboru Jury. Teším sa už aj na výsledky práce z výboru Jury, tak aby sme mohli e, hovoriť e, o nich. Teraz odovzdávam slovo Virginie Rozier. Ďakujem, pani predsednička. Podporujem prácu komisie. V každom prípade E, viaceré politické frakcie vrátane tej e, mojej e, sa zaoberali právami spotrebiteľov. Je to veľmi dôležitá práca. Je to nástroj, ktorý ide smerom k harmonizácie postupov, ale zároveň zlepšuje flexibilitu a poskytuje istý manevrovateľný priestor, manevrací priestor pre členské štáty E, zdieľame isté obavy, ktoré už vyjadril aj môj kolega, ako aj e, samotný e, spravodajca, čo je znepokojujúce je to, čo vyjadril môj kolega, pretože mm, mm, pozmenujúce návrhy znižujú za, e, zámer textu. Čo sa týka minimálnej harmonizácie, je dôležité, aby sme upresnili, že ide o harmonizačnú smernicu, teda smernicu, ktorá usiluje o minimálnu harmonizáciu ochrany spotrebiteľov. A čo sa týka rozsahu pôsobnosti tejto smernice, je veľmi dôležité, aby sme e, zachovali rozsiahlu, e, rozsah právomoci Eh, ja si myslím, že eh, by eh, mali byť referenčné hodnoty uvedené v prílohách, teda podporujeme tie pozmeňujúce návrhy, ktoré chcú rozšíriť počet príloh z tejto smernice. A tiež sa zamýšľam nad tým, ako by sa menili jednotlivé cieľové skupiny spotrebiteľov, napríklad ochrana cestujúcich. My, my, my by sme mali e, mať na zreteli jed, e, jednoduchosť celého postupu, teda by sme mali zachovať jednotný režim vrátane ochrany e, cestujúcich. Čo sa týka návrhu na zníženie počtu oprávnených subjektov, s týmto nesúhlasíme Zatiaľ diskutujeme o otázke e, financovania tretích strán. Tu, tu musíme zachovať maximálnu transparentnosť zdroja týchto e, financií. Čo sa týka reprezentatívnych opatrení, e, tu podporujem spravodajcu v tom, že netreba čakať na konečné rozhodnutie teda netreba e, čakať na e, to, kedy súdy skonštatujú, že došlo k porušeniu zákona. A trošku mám obavy z pozmeňujúcich návrhov, ktorý, ktorými by sa e, odstraňovali možnosti odvolania sa vo veciach odškodnenia spotrebiteľov, pretože myslím si, že skutočne meníme celú povahu textu pretože samozrejme e, tento text má za úlohu, aby všetci spotrebitelia mohli e, získať e, náhrady za vzniknutú újmu a preto by sme nemali vnášať právne vákum do tejto smernice a preto by sme mm, skutočne mali odstrániť možnosť súdov vydávať deklaratórne e, rozhodnutia. Toto by sme mali podľa mňa úplne odstrániť. Čo sa týka e, újmy malého rozsahu, samozrejme tu e, zdieľam názor spravodajcu, pretože čo sa týka veľmi malých súm, ja vnímam ako veľmi pozitívnu vec existenciu fondu, ktorými by sa kompenzovali e, straty, ktoré vznikli spotrebiteľovi, ale v tomto prípade treba veľmi korektne informovať spotrebiteľov o e, možných e, postupoch pri uplatňovaní si týchto náhrad. A v tomto zmysle idú aj moje pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila. Dúfam, že budú podporené mojimi kolegami. V každom prípade ďakujem E, spravodajcovi a kolegami a veľmi sa teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Za Európsku e, komisiu máme tu pani Rodriguez. Ďakujem, ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi spravodajcovi, ďakujeme tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívne e, postrehy, Rada by som sa e, vyjadrila k istým obavám, ktoré tu boli e, vyjadrené e, ohľadom možného zneužitia systému. My skutočne nepreklápame americký systém do Európy, ale my sme sa opierali o to, čo už existuje v mnohých členských štátoch, pretože žaloby, kolektívne žaloby už existujú v mnohých členských štátoch tieto e, žaloby e, v súčasnosti e, môžu byť predkladané len príslušnými subjektami, teda opravnými subjektami, ktoré musia splňať isté kritéria. Máme tu najrôznejšie príklady postupov, ktoré, pre ktoré neexistujú tieto oprávnené autority alebo stavov, ktoré, mm, pre ktoré neexistujú oprávnené aktivity. A práve táto smernica to chce napraviť. E, prečo sme e, nezahrnuli do tohto e, návrhu smernice všetky kritériá odporúčaní, pretože ide o odporúčania, ale tu tento dokument je smernicou, ktorá, je to smernica, ktorá ustanovuje isté podmienky pre členské štáty, avšak musia, členské štáty si musia zachovať istú autonómiu, čo sa týka procesného práva, národného procesného práva, avšak e, e, ide, o zásado, ide, ide o zásady, ktoré sú už implementované v mnohých členských e, štátoch v iných členských štátoch e, e, niektoré právne nástroje neexistujú. E, nem, ne, nemôžeme nemôžeme zahrnúť do tejto smernice isté opatrenia, ktoré sú cudzie členským štátom. Žiaden členský štát zatiaľ neposkytuje možnosť trestu za e, poškodenie zájmov spotrebiteľ, tak ako to existuje v Spojených štátoch amerických. E, e, sme pripravení tieto kritéria posilniť, najmä čo sa týka transparentnosti financovania. Čo sa týka opt-inu a opt-outu, Náš návrh by mal ostať neutrálny, pretože situácia v centrálnych štátoch je rôzna. Niektorí, eh, niektoré majú eh, opty, niektorí majú opt-up, niektorí, niektoré majú kombináciu oboch a samozrejme oba systémy majú svoje kladné a negatívne eh, stránky a preto chceme nechať možnosť členským štátom rozhodnúť o tom. Cieľom nášho návrhu je E, e, rešpektovať e, záujmy spotrebiteľov. Išlo nám o to, že možno, že toto budeme musieť vyjadriť. V niektorých prípadoch právne nástroje sú disproporčné, nie sú náležité. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti smernice, my sme boli vedení mm, nasledovným prí, prístupom. Existujú na jednej strane e, základné pravidlá, ale máme e, celú škálu e, nástrojov na úrovni Európskej únie, ktoré ustanovujú pravidlá fungovania spotrebiteľsko-obchodných vzťahov teda my rozsah pôsobnosti môžeme rozšíriť, je však dôležité, aby sme E, zachovali ten, túto, túto zásadu, že sa to má týkať len nástrojov, ktoré mm, ponúkajú spotrebiteľom špecifické práva. Čo sa týka práva cestujúceho, cestujúci sú zahrnutí v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, e, myslím tým na leteckú dopravu a železničnú dopravu, ale touto smernicou sme chceli poskytnúť príležitosťou, e, príležitosť, aby sa posúdili ďalšie mechanizmy, ktoré sa v súčasnosti ktoré, ktoré zákonodárcovia v súčasnosti e, posudzujú, aby mohli byť e, e, zohľadnené, ale len v tom prípade, ak posilnia práva spotrebiteľa. Toto ešte musíme posúdiť, avšak nemáme žiadnu žiaden záujem eh, vylúčiť tieto dva sektory. Čo sa týka minimálnej harmonizácie, viacerí ste sa vyjadrili o minimálnej harmonizácii a je to predmetom aj mnohých pozmeňujúcich návrhov. Je to nástroj minimálnej harmonizácie v tom zmysle, že by sme radi umožnili členským štátom, aby si zachovali iné nástroje, ktoré u nich existujú, ktoré na členských štátoch existujú a ktoré sa týkajú kolektívnych žalov, ktoré sú ešte flexibilnejšie a poskytujú ešte vyššiu ochranu. Avšak chceme, aby na úrovni Európskej únie po prijatí tejto smernice, aby existoval istý spoločný nástroj, ktorý bude následne transponovaný do jednotlivých členských štátov. Ja by som možno ukončila tu, e, pani e, predsednička, v každom prípade. Naďalej budeme pokračovať v práci e, so spoluzákonodarcami s Európskym parlamentom, aby sme si naďalej vyjasňovali problémy, ktoré ste zahrnuli do svojich pozmenujúcich návrhov. Ja ďakujem aj tomuto výboru za E, včasné zahrnutie e, tohto dokumentu do vašej e, práce. Samozrejme, musíme si dopriať istý čas tak, aby sme urobili veci správne a komisia komisii sa páči predchádzajúci text a tešíme sa preto aj na spoluprácu do budúcnosti. Ďakujem. Predtým, ako vrátim slovo spravodajcami, odozdám slovo pani Barzani. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, tento veľmi dôležitý mechanizmus. Treba regulovať len 19 z 28 členských štátov majú mechanizmus kolektívnej žaloby. Ja mám tiež pocit, že ten návrh by mal byť trochu širší ako len spotrebiteľské žaloby. Malo by sa to zahraniať aj obchod, aj odbory a tiež ľudia, ktorí utrpeli nejaké vedľajšie škody, ktorí nie sú technicky spotrebitelia rovnako mm, vo svetle nedávneho prípadu Ryanair. Myslím, že všetky sektory musia byť súčasťou návrhu vrátania práv pasažierov, zdravotnícky sektor a tak ďalej. Kolektívny mechanizmus sa nemôže zaoberať len finančnou škodou a tiež inými druhmi škôd Jednotlivec by mal mať možnosť domáhať sa spravodlivosti kolektívnymi alebo individuálnymi žalobami alebo obma naraz. Ten oprávnený subjekt musí jasne hovorí o svojej práci tak, aby všetky, všetci potenciálni užívateľia mohli sa angažovať v procese. Ja s mojimi kolegyňami a kolegami som predložil pozmeňujúce návrhy o význame komunikácie a tiež výmene najlepších postupov medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva teraz spravodajca pán Denis de Jong. Prepačte. No, ja som ho požiadal, on povedal, že súhlasí, aby som vystúpil druhýkrát. A pretože ja som povedal, počul, čo povedal pani Rodríguez z komisie a je nepochybné, že to je veľmi komplikované, ale ak môžem povedať, ak nemáte riešenie, na veľmi komplikovaný problém. Prečo sa vôbec do toho miešate? No a to je moja prvá otázka. Ja som viackrát počul, že komisia už pracuje na zlepšení návrhu, pretože aj z ich vlastného hľadiska to nie je v poriadku v tej forme, v akej bola predložená parlamentu. Takže možno pani Rodríguez by mohla potvoriť, pod, podporiť a potvrdiť, že komisia bez toho by mala referencie o pozmeňujúcich návrhov, že už prepracúva tento návrh a preto jasne, že to je návrh, ktorý nebol pred, myslený predtým, než bol predstavený parlamenty. No a po druhé, právnici, a ja ich dobre poznám, pretože ja sám som právnik, čakajú na tento návrh, pretože oni, mi sa vám páčila takáto možnosť, ja neviem, prečo nikto nechce zaoberať detailami rizik, a to nie je ešte kvôli tomuto návrhu, a myslím, že v tomto súhlasíme s komisiou, ale keď sa budeme snažiť o minimálnu harmonizáciu v tomto prípade, tak nemôžeme zastaviť celý ten toxický koktail, ktorý možno s tým príde z legislatívou a spolurozhodovaním členských štátov. Už teraz je možný fórum shopping medzi Maltou, kde máte špecifické zákony pre spotrebiteľov no s druhými štátmi, ktoré majú úplne iný prístup v národných systémoch. A keď ich zmiešate v kontexte e, postup minimálnej harmonizácie, tak veľmi rýchlo výsledkom môže byť toxický koktejl. A na rozdiel toho, čo povedala pani Rodriguez, to sa potom už nebude dať zastaviť. No a preto by som ja, ja ráta vyjadral svoje obavy, že musíme byť veľmi opatrní predtým, než začneme so všetkými návrhmi, ktoré sem, k nám sem dorazia. Musím povedať, že v každom štáte Európskej únie sú spoločnosti, ktoré eh, sa budú trápiť s takýmto návrhom. A keď eh, budú zrušené pracovné miesta v týchto spoločnostiach, je to problém pre kolegov, ktorí budú hlasovať eh, za zájmu členských štátov, z ktorých pochádzajú. Takže tie rizika sú skutočne vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne. No a na záver ešte Denis de Jong. Áno, ďakujem veľmi pekne ja to poviem veľmi stručne, myslím, že na rozdiel od toho, čo povedal Andrása, vystúpenie komisie bolo užitočné. My sme tam niektoré miesta, kde sa bude dať, budú dať postaviť mosty, hlavne čo sa týka záruk. Ja súhlasím s tým, že minimálna harmonizácia je dôležitá. Veľká väčšina je za minimálnu harmonizáciu. Ak sú tu nejaké hrozby, tak o nich treba hovoriť ale myslím, že nemôžeme očakávať eh, tými, ktoré zdanlivo fungujú na národnej úrovni teraz, že len tak zmiznú kvôli smernici k časovému harmonogramu. Ja ocením to, čo podali Júria Reda. Musíme to zasúľadiť s Júri, takže musíme sledovať ich eh, časový harmonogram, ale ja mám taký dojem, dnes po obdivu o tom budeme hovoriť s koordinátormi, že vo výbore jury. priority sa dávajú, sa dávajú podstatné debaty namiesto toho, aby to čo najrychlejšie prešlo v oblasti, ktorá je očividne veľmi citlivá. Vypočuli sme si rôzne stanoviská, ktoré sú veľmi vzdialené od seba, takže ja by som chcel požiadať o dobrých eh, obsahových diskusiách s tými spravodajcami, namiesto toho, aby sme boli pod veľkým tlakom, aby sme len zistili, že kde je väčšina. Dobre, ďakujem pekne. Kompromisné návrhy zhodnotíme 21. novembra a hlasovať sa bude 22. novembra. Ďalším bodom programu je ehm, posúdenie pozmeňujúcich návrhov k správe o implementácie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. A pani Grapini je naša spravodajkyňou. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ako spravodajkyňa mám, som sa zúčastnila prvého zasadnutia s tými spravodajcami včera, za to veľmi pekne ďakujem. No a podarilo sa mi harmonizovať pozmeňujúce návrhy a kompromisy. Tieňoví spravodajci z rôznych skupín majú podobnú predstavu, že smernica, ktorá má 5 rokov z hľadiska implementácie, nedosiahla svoj vlastný cieľ. My sa musíme zaoberať výsledkami implementácie legislatívy. Na zasadnutí s tenevými spravodajcami sme povedali, s ľútosťou skonštatovali, že sme si všimli, že 26 členských štátov neimplementovalo po 5 rokoch ešte túto legislatívu a systematicky smernicu neuvádzajú do platnosti. My potrebujeme fungujúci interoperabilný systém a východiskom e, by mala byť jasná myšlienka, že potrebujeme efektívny e, systém pre potrebiteľov. Ja som predložil 7 kompromisných návrhov, ešte nás máme čas výbore, eh, ale chcel by som pripomenúť všetkým, že naša predstava spoločná, ja som veľmi rada, že sme eh, zjednotení, je taká, že by sme nemali rozmýšľať len teoreticky, a musíme rozmýšľať nad tým, ako monitorovať veci. Vracam sa na komisiu, ako monitorovať, čo funguje, Máme národné kontaktné miesta, e, informačné, ale zistíme, že občania ich nepoznajú. Takže otázka je, nevedia, alebo teda nevedia ani, aký majú prístup. a Ďalšia vec, ako zaistiť, aby občania a potenciálni pacienti si uvedomili existenciu týchto e, národných kontaktných bodov a informačných kancelárií. No a ako pacienti často nepoznajú svoje práva, ako môžeme zaistiť, aby vo všetkých členských štátoch e, poznali svoje práva a ako zjednodušiť e, situáciu je veľmi, jedno, veľmi zložité A pre našich občanov vedieť, čo sa vlastne deje. Musíme to zjednodušiť, aby všetci poznali dokumenty, ktoré máme, musíme zaistiť a znížiť časovú tabulku pre platby. To je tiež veľký problém v mnohých členských štátoch. Takže našim cieľom a opätovne by som rada poďakovala týmu uteňových spravodajcov, ktorý je vynikajúci. A treba zaistiť, aby tento návrh, ktorému predkladáme len stanovisko, pretože nie sme gestorským výborom, musíme zaistiť, aby naše stanovisko bolo náležite zohľadnené. Sú vo všetkých členských štátoch nedostatky na jednotnom trhu v aplikácii tejto smernice. Nechceme, legislatívny akt, e, ktorý nedosiahne a nedosahuje svoj cieľ. Takže preto, tak ako sme sa včera dohodli s deňovými spravodajcami, budeme pokračovať na práci na kompromisných návrhov, ktorých máme doteraz 7. No a ja sa budem snažiť predložiť pozmeňujúce návrhy o monitorovaní údajov a ďalšie o autorizácii, predbežnej autorizácii a, takže moja práca, aby naše hlasovanie gestorský výbor musel zohľadniť. No, ja vám ďakujem, kolegyne, kolegovia, za pochopenie som rada a ďakujem za to, že som dostala túto správu, pretože viem, koľko alebo aké očakávania e, majú občania od účinnej a efektívnej zdravotníckej starostlivosti, Eh, vlastne všeobecne v celej EÚ. Ďakujem, ďakujem pekne za EPP, eh, pán Busoj. Ale ten tu nie je, takže slovo dostane pán Sulík za EKR. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctená eh, pani kolegyňa, dnes to bude odo mňa veľmi krátke, lebo v podstate súhlasím v plnom rozsahu e, s vašou, e, <clears throat> s vašou prácou. Chcem sa za ňu poďakovať, chcem sa poďakovať za akceptované pripomienky a k tomuto nemám čo viac dodať. Akurát to, že e, bolo by dobré naozaj sa postarať o to, aby najprv bola nejaká smernica implementovaná v štátoch a až potom ju poďme meniť a vymýšľať, ako ju zlepšíme. Toto mi aj pri iných e, normách e, prípada ako problematické, že niečo sa schváli, ani sa nepočká a hneď sa to ide meniť. Úplne na záver si ale dovolím jednu poznámku a, a, a s vami vyjadriť drobný nesúhlas. E, zamýšľali ste sa nad tým, ako my teda dosiahneme to, že tí ľudia budú o všetkom informovaní. No chcel by som dôrazne e, odporúčiť nerobiť z ľudí nesvojprávne ovce, ktoré sa nevedia informovať. V dobe internetu si obstará každý informácie, ktoré chce. Ako spoliahajme sa v tomto na ľudí, nemusíme za nich riešiť úplne všetko. Ak vás ale trápi, že niektoré pravidlá pochopia len vysokoškolsky vzdelaní ľudia, tak možno by bolo veľmi dobré, sa zamyslieť nad tým, ako vieme tie spravidla, pravidla spraviť jednoduchšími. Už pri tvorbe tých pravidel možno by bolo dobre myslieť na to, aby ich chápali bežní ľudia a nie len géniovia. Ale to teda len poznámka na záver ešte raz. E, ďakujem za vašu. Ďakujem pekne. Thank you very much. And then for the we have Mr. Selimovic, please. Ďakujem pekne za ALDE, pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Grapiny za vynikajúcu eh, prácu, ktorá bola vykonaná v veľmi dobrej atmosfére. Členské štáty neskoro transponovali túto kľúčovú smernicu, ktorá mala zlepšiť eh, mobilitu pacientov E, cez hraničnú zdravotníckú starostlivosť a, a obsvedčiť povinnosť členských štátov, aby poskytovali informácie. No ja môžem uistiť e, kolegov, že aj keď máte uh, ukončené univerzitné vzdelanie, tak je to ťažké pochopiť. Ja som sa o to snažil a je to úplne nemožné. Takže ja som veľmi rád, že tieňoví spravodajcovia zdá sa súhlasia vysielajú silný signál členským štátom, čo sa týka nášho sklamania z neskorej transpozície. A niektoré veci boli povedané a treba ich zopakovať. Napríklad 14 krajín že kritérium ktoré poukázala aj komisia okrem týchto členských štátov nie je jasné pre pacientov, e, ktoré ehm, liečebné postupy podliehajú predbežnej bežnej autorizácii. No a ak neviete, či budú preplatené zdravotnícke služby, čo znie tak jednoducho nevyužijete, e, sú veľmi drahé, je to riskantné. Aplikácia e, smernice niektoré veci objasnila niektoré členské, alebo teda neobjasnila, pretože niektoré štáty eh, preplácajú niektoré služby a lieky a iné nie. A ja som veľmi rád, že tieto body a mnohé ďalšie spravodajca, spravodajkynia zohľadnila. včera sme mali zasadnutie tieňových spravodajcov. Som rád, že parlament chce vyvinúť tlak na to, aby členské štáty lepšie transponovali túto smernicu, aby bolo jednoduchšie pre pacientov vybrať si, v ktorý členský štát by mal poskytnúť liečbu, aby sa jasne ukázalo, aké sú podmienky. Takže ešte raz ďakujem pani Grapini za vynikajúcu prácu a ďalším tieňovým spravodajcom. Ja som si istý, že nebudeme mať žiadny problém s hľadaním spoločného znenia. Ďakujem pekne. No a slovo dostane opäť naša spravodajkyňa. Ak chcete niečo ešte dodať alebo nie. Hm. Ďakujem pekne. Chceli by sme poďakovať, dobre by som chcela vám poďakovať, keďže je tu komisia. Dúfam, že komisia tu je. K tejto téme ja by som chcela dodať, že je veľmi nevyhnutné hľadať spôsoby spolupráce s členskými štátmi na to, aby sme zjednodušili ten systém, existuje tu množstvo dokumentov, kópie a tak ďalej a tak ďalej, takže toto je predsa digitalizácie potrebujeme predsa iba jeden dokument, je to veľmi komplikované a ja ako spravodajkyňa som ešte povedal, že aj pre vzdelaných ľudí, ktorí sú ostrielaní v týchto veciach, je to náročné. Takže ja dúfam, že sa nám podarí prijať tento návrh a dúfam, že nás nečaká obdobie, keď sa nič nebude diať ani v členských štátoch, ani na komisie. Samozrejme musíme spolupracovať s národnými orgánmi, treba ich varovať, že majú povinnosť v troch oblastiach informácia, zjednodušenie a byrokracia vstupovať a nemôžu pridávať ďalšie náklady, ktoré by museli znášať občania, ktorí by chceli podstúpiť liežbu alebo nejaký, nejaký proces v zahraničí alebo ak jednoducho budú musieť využiť zdravotnícke služby v inom členskom štáte. Myslím, že to je veľmi dôležité pre systémy zdravotníctva v každej krajine. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A na ďalšom zasadnutí v novembri budeme pokračovať ďalší bod je zváženie návrhu správy o implementácii smernice na boj proti neskorým platbám a našou spravodajkyňou je Lara Komi, takže máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegom, s ktorými sme spolupracovali. Určite naďalej bude prebiehať naša spolupráca. Prejdem hneď k veci. Smernica, kde ide o sklzy v platbách, v obchodných transakciách sa hovorí o jasných definíciách 30 a 60 dní E, povinnosť realizovať platby v súkromnom i e, verejnom záujme. Sú tu však výjimky, kde treba diferencovať. Nevnímame to však rovnako vo všetkých situáciách. Nie všetky členské krajiny e, implementovali tú smernicu rovnako. Napríklad v Taliansku 104 dní verejná správa. E, v priemere v Európe je to 47 dní. To všetko práve malé a stredné e, podniky e, vlastne zrujnuje, doslova zrujnuje, pretože ak v podstate sú to podniky, ktoré dobre pracujú, ale je tu absurdná situácia, preto sme sa zamerali na prepracovanie tejto smernice, pretože čase krízy, keď je všeobecne e, na trhu veľa problémov, je tu veľa aspektov, ktoré treba zlepšiť. V prvom rade treba vybrať maximálny čas e, pre súkromný sektor, pretože nie je predsa prípustné, aby pri e, dlhých sklzoch sme tak veľmi rozlišovali u malých a veľkých podnikov. Často ide až o nespravodlivý prístup a to nesmie v budúcnosti byť možné. Druhá pr- problematika, mali by sme mať povinné a primerané možnosti náhrady škôd. Sú krajiny ako Španielsko, kde je výborný postup, keď e, verejná správa nezasiahne, tak sa použije E, optimálny centrálny nástroj, ktorý by sme mohli použiť. Je to dobrá, dobrá e, cesta. To všetko však treba naviazať na povinný obligatórny systém, inak e, to bude krok späť. Ďalší tretí aspekt potrebujeme prísnejšie kontroly zo strany členských krajín, aby tu neboli možnosti verejnej stigmatizácie, to známe najmenšej. Ide, to, ide tu o to, že tí dobrí a zlí sa jednoducho e, rozlišia a prstom sa ukazuje na tých zlých, tzv. zlých. Tento prostriedok sa potom e, používa aj pri obchodných dohodách, keď vieme, že máme pred sebou seriózneho klienta a potom dodávateľa, ktorý používa najlepšie skúsenosti, tak e, by to, si to zaslúžilo len podporu. A ďalej potom ide o rýchlosť, rýchle platby ako rýchlo sa platby realizujú. O, čo lepšie ste v tých predpísaných 30 a 60 dňoch, o to lepšie prebieha obeh e, tovarov v, v ekonomike. Sú krajiny, a bohužiaľ Taliansko sem patrí, medzi tieto krajiny, ktoré majú veľa otvorených e, sporov, pretože sa neprispôsobili. E, vlastne sú to obvinenia z porušenia zmluv štát samotný by mal ísť vzorom a mal by ukazovať, že štát ako taký sa bude držať dobrých e, praktik pri platbách. Ale práve pri Taliansku sme e, vlastne tým zlým príkladom. Ja sama som veľmi ochotná e, realizovať zlepšenia, ak prídu nejaké návrhy, pretože ten záber je vždy iný. Nie je predsa vždy možné rýchlo platiť a, a, a dlžobné, e, dlžné sumy rýchlo splatiť. Dnes tu máme návrh správy, potom bude lehota 17.10. na podanie pozmeňujúcich návrhov a s vami som chcela ešte raz vlastne si ujasniť, či súhlasíte s týmito lehotami. <clears throat> Ďalej tu budú e, zmeny, a pardon, pozmeňujúce návrhy ktoré budeme diskutovať vo výbore a potom 6. decembra hlasujeme v IMKO, aby sme potom v januári a dokonca možno ešte škô, skôr mohli hlasovať v pléne. Musíme jednoducho ukázať, že u týchto tém vieme e, reagovať veľmi rýchlo a že aj že tým ukazujeme, že Európa podporuje malých a stredných podnikateľov i tým, že sa podporuje B2B, chceme spravodlivú konkurenciu, nie nespravodlivú. Ďakujem všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom. Určite príde množstvo pozmeňujúcich návrhov, budeme môcť diskutovať a hľadať dobré riešenie. Ja som každopádne v dispozícii. Ďakujeme za SAD, zase je tu pani Grapini ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Lare, súhlasím s tým, čo povedala u nás v Rumunsku pri príjmaní smernice som bola ministerka zodpovedná za malé a stredné podniky. Bohužiaľ tu teraz konfro- sme konfrontovaní s eh, nedobrými výsledkami. Nie ide len otázky etické, teda eh, platiť, neplatiť po, po 30 dňoch alebo po maxime 60 dňoch v osobitných prípadoch. Už tak to znamená, že vznikne celá reťaz eh, neplatičov a to E, vytvára e, dlhy e, naprieč tou sieťou. A to nie je jednoducho etické, keď napríklad štát neplatí. Ja som práve v tejto oblasti bola ministerkou v našom štáte. Veľké spoločnosti možno rešpektovali pravidlá, ale oni majú subdodávateľov a tí niekedy možno neplatia alebo majú platobný sklz až 6 e, e, mesiacov. A tí na konci tejto siete vlastne končia e, alebo sú na tom najhoršie v tom procese obstarávania. Práve tu by sme mali zapracovať som podpredsedničkou interskupiny pre malé a stredné podniky a práve tu e, sú mnohé tie e, združenia, ktoré zastupujú malých a stredných podnikov, s ktorými komunikujeme v DEC a vždy sa stiažujú na tie isté veci. Ja si myslím, že je tu množstvo flexibility v rámci tej smernice. 30 dní, 60 dní, dokonca viac než 60 dní je e, možné mala by sa stanoviť, stanoviť stropná nejaká hodnota počet dní. Komisia analyzovala situáciu a 50 spoločnosti jednoducho nedostáva tie e, pokuty, ktoré by mali nasledovať po e, platovnom sklze. E, to znamená samozrejme nákladné súdne procesy, v niektorých krajinách to môže byť 2-3 roky a mm, v tom čase už môže spoločnosť skrachovať. V tejto legislatíve očividne zohráva svoju úlohu štát, zabezpečujúc to, že legislatíva bude e, prispôsobená situácii členských krajín. Podľa mňa je tu mnoho nejasností a v konečnom dôsledku členské krajiny z toho profitujú. Musíme sa pozrieť na to, aby tieto plat, sa platovné e, lehoty aby e, sa skracovali, aby sa celý ten reťazec skra, e, skracoval. Musí, tie malé a stredné podniky si musia asi prostriedky potom vypožičať a to napríklad niečo stojí, napríklad u bank. niekto musí e, znášať tie e, úroky. Napríklad teda tí, ktorí e, ten, niekto, kto neplatí, by to mal znášať. Jednoducho pre malé stredné podniky tie cash flowy sú jednoducho zložité, nemajú prístup k prostriedkom a u rozhovorov, alebo teda rokovaní s veľkými bankami, vládami, nemajú vlastne oni rokovaciu váhu dôležité, aby smernica dosiahovala svoje ciele. To sa teraz nedieje. Táto blokáda znamená, že bohužiaľ musia mnohé mať konkurs. Pán Sulík. Ďakujem pekne. Ehm, s väčšinou e, návrhu súhlasím, preto e, tento návrh podporím a chcel by som uviezť niekoľko e, pripomienok. Poprvé, teší ma, že prístup jedna veľkosť pre všetkých neexistuje a že chápeme, že v niektorých e, sektoroch sú lehoty dlhšej splatnosti, niekde sú zase kratšie. Preto ma aj mrzí, že na iných miestach tohto návrhu, napríklad bod 21, tento princíp opäť popierame, lebo ten bod 21 vychádza z toho, že jedna veľkosť pre všetkých. Ďalšia vec je e, tých 6,5 milióna pracovných miest. To, neviem, kto to vyrátal, ale považujem to za evidentnú hlúposť. Preto, lebo keď zrýchlime tok peňazí, tak u tých, čo tie peniaze dostanú, tam teda zlepší sa cash flow a zníži to finančné náklady a možno vytvoria nejaké pracovné miesta, ale presne to v negatívnom slova zmysle sa stane u tých, čo budú musieť rýchlejšie platiť. Čiže vnímam to ako veľmi nekorektný argument, že to má vytvoriť 6,5 milióna miest. No a ešte som chcel uvieť, že nepodporujem ani odporúčania, ktoré žiadajú investície do informačných kampaní, ktorými teda majú členské štáty alebo komisia informovať podniky. Opäť sme pri tom bode, čo sme sa bavili pri predošlej správe, že e, subjekty a ľudia, keď chcú, tak sa vedia e, informovať sami a dostatočne dobre, čo považujem za veľa dôležitejšie, aby verejné subjekty, aby teda štáty platili na čas. Keď sa raz k tomu zaviažu, že dodržia nejakú splatnosť, tak to je dôležité, aby štáty išli aj príkladom a aj oni vedia, však verejná správa je veľkým nákupcom produktov a služieb a e, oni vedia teda prispieť tiež k zrýchleniu. Ťažko sa potom vníma to, že na jednej strane tu sú stále prísnejšie pravidlá pre súkromné sektory a e, verejná, mm, verejná správa naďalej tie isté pravidlá nedodržuje. Tak e, toľko to z mojej strany tieto pripomienky. Ďakujem pekne. Pán Selimovič za ALDE teraz. Chcem poďakovať pani Komi za tvrdú prácu na tejto správe. Dobré východisko, myslím si, pre naše diskusie. Ako správa naznačuje, hlavnou príčinou neskolých platieb je poprvé pretrvávajúca obchodná kultúra a potom e, mocenské nerovnosti v dodávateľských reťazcoch. Vidíme, že takmer dve tretiny spoločnosti vedia o ne, e, ich právach v oblasti neskolých platieb, ale 70 ich tieto problémy aj tak zažíva čokoľvek by mohlo vyriešiť tieto problémy, by malo, problémy by malo zvažovať tieto otázky. Tento fenomén pretrváva v EÚ, ale niektoré členské krajiny sú oveľa úspešnejšie než iné pri riešení týchto neplatičov. Otázka tiež znie, čo robia tieto členské krajiny, e, teda to, čo iné nevedia urobiť. Už keď porovnáte tie najúspešnejšie krajiny, Dánsko, Fínsko, Švédsko a tak ďalej, kde e, Vidíme tu opakujúci sa vzorec, ak chceme zabezpečiť, aby e, podniky dostávali platby včas. E, vidíme v B2B e, aj v P2B transakciách by mali byť principiálnym pravidlom tých 30 dní. Minimálne to je zaujímavá myšlienka, ktorú by sme mali ďalej skúmať toto však nepostačuje. Bez sankcií sme e, bez zuby vlastne a myslím si, e, ako už povedala spravodajkyňa, som presvedčený, že automatické úroky by boli e, dobré pre implementáciu tejto smernice. Momentálna situácia, kde podniky si musia same dožiadovať tie úroky, to nefungovalo a nemá to potenciál úspechu v budúcnosti. Dodávateľia si príliš uvedomujú, že Eh, možné eh, vymáňanie takýchto plateb, je možný stratený biznis. Ak mi niekto neplatí a ja faktúru pošlem, môžem ich tak rozhnevať, že na budúce si neobjednajú. Takže automatický eh, úrok z omeškania by lepšie chránil takúto kultúru. Rád by som vyjadril podporu návrhu pani Komi, pokiaľ ide o zjednodušený proces získavania platieb. Súdne postupy sú veľmi na, e, zdlhavé a prinašajú náklady. Treba robiť v tomto ohľade pozmenenie, aby tie práva sa dobre vymáhali. Ďakujem a teraz e, za GUE Denis de Jong. Ďakujem pani predsednička a ďakujem i správodajkyni. Myslím si, e, že všetci sa zhodneme, že je to dôležitá oblasť, e, hlavne pre malé a stredné podniky. Hovorili ste i o konkurzných konaniach, bankrotoch malých a stredných podnikoch ako následok toho, že e, neboli vyplatené v súlade so štandardnými platobnými podmienkami. Myslím si, že čím dlhšie som čítal tú správu, tak tým som bol spokojnejší až ku koncu ten prístup one size, eh, size fits all je zložitý prístup. Poznám podniky, ktoré sezónne zatvárajú eh, alebo teda robia sezené výpredaje. Eh, to všetko sú výnimky, ale zdá sa, ak sa pozriete na tú správu, ako keby sa tu tvrdilo, že 30 či 60 dní sú normou, ale sú sektory, sektory ktoré treba vnímať osobitne. Ak som to dobre pochopil, tak to nie je vhodný prístup. Ja by som zdôraznil, že u individuálnych prípadov by tu mohli byť výnimky, ale všeobecne by tu mala byť e, nulová tolerancia e, voči vládam, vrátane miestných spramospráv, to pohovorí spravodajkyňa, je však nepriateľné, keď vlády samotné nejdú, nejdú vzorom, príkladom a keď ide o tie vzťahy B2B, je to vlastne veľmi e, dobrý zdroj prí, e, príjmu, keď e, od, zdržujete platbu. Ako všetci hovoria, alebo ako hovorili Alde, tie automatické úroky ako mechanizmus by bol dobrý, dobré, dobrá zbraň. Predložím pozmeňujúce návrhy, aby sme prešli od čistého CSR, v to veľmi neverím. To je určitý model príjmov e, prostredníctvom sprostredkovania e, obchodné združenia by mohli, e, asociácie by mohli pomôcť pre malé stredné podniky a potom by sme mohli ísť ďalej čierne zoznamy u verejného obstarávania a ďalej potom môžeme prísť až k sankciám. Podporujem zámery, e, smerovanie spravodajkyne. Moje pozmeňujúce návrhy e, budú trošku zamerané na také vyjasňovanie, aby som to nazval. Ďakujem. Ďakujeme. E, vystúpiť chcel aj pán Egniu. Ďakujem. A neviem, či si to spravodajkyňa uvedomuje, v Agri preberali nedávno niečo o neferových obchodných e, praktikách. Neviem, či ste sa e, o tom informovali. Vy sa totiž zameriavate na špecifický problém, a to sú oneskorené platby, meškanie s platbami. A veľký problém je určitá e, vlastne pomsta. Je tu teda neskorá platba. Tak si hovoria malo predajcovia, že získame z vás tie prostriedky inak Dajte trošku e, peňazí vopred k dispozícii za to privilegium, že chcete s nami obchodovať. Alebo že sa tam zapojí e, reklama, pro, e, publicita. Spravíme va publicitu pre vaši, va, váš produkt, ale vy za to musíte e, zaplatiť. Alebo môžu povedať napríklad váš e, produkt môže vypršať e, v platnosti ak sa nám ho nepodarí dobre predať, my vám to vrátime a my vás budeme faktorovať. nie to, čo ste nám vyúčtovali, ale našu malú obchodnú cenu, a, ktorú sme očakávali od spotrebiteľov. Alebo ak vám zaplatíme na čas, tak vás vlastne, ak nezaplatíte na čas, budeme vám účtovať prenájomnú čiastku za skladovanie v regáloch. Toto všetko sú postupy, kde je jedna osoba, ktorá má veľkú moc a tlak a malý podnik, ktorý tú moc nemá. Možno ďalšie príklady. Môj priateľ eh, predáva, predáva ťažké eh, vozidlá, mechanizmy, cestuje eh, po Európe a má predajné jednania tvrdí, že pôjde do jednej e, e, z členskej krajiny, kde budú síce tvrdo s ním vyjednávať, ale mu aspoň do 30 dní zaplatia. A dostane svoje prostriedky. Potom pôjde do inej krajiny, zase pôjde na podujatie, povie, že e, nevyškolím vám ďalších, povedzme, obchodných predajcov, kým mi nezaplatíte a bude možno v tom istom hoteli, než práve v tom, kde bude mať tie školenia a povie, že nezídem do školiacej miestnosti, kým mi nezaplatíte. A čaká s počítačom jednoducho, kým prebehnú tie transakcie. Jednoducho ide na to naozaj natvrdo. To sú ale, závisí to od krajín kultúry, e, ako povedal jeden predrečník, z tých krajinách sú veľmi rôzne. Ďalej mi hovorí jeden z voličov, ktorý e, mal klienta v Rumunsku, ktorý si kúpil zariadenie, ktorý predal potom ďalšej, ďalšej firme. Nebol tu problém s cashflowom v, tej, v tejto oblasti. V piatich rôznych tranžiach predal ten e, a jednoducho platil tú jednu tranžu vždy, keď sa zaplatila tá predošla. Ale problém je s tou poslednou tranžou, pretože nebude nasledovná tranža. Čakala, čakal. A rumúnska firma nezaplatila, takže sa snažil použiť právny systém tam existujúci a mal dočinenia s vážnou korupciou. Človek na súde, ktorý mal eh, stanoviť tie súdne konania, bol jednoducho uplatený tým klientom ktorý sa postaral o to, aby sa to verejné vypočutie nikdy ne, neudialo. Takže naozaj tu máme veľký problém a budeme mnohé veci ešte musieť riešiť. Ja vám želám veľa šťastia. Ľahké to nebude. Ďakujem. Thank you, Anna. Ďakujem eh, veľmi pekne. Eh, vraciam slovo spravodajkyni. Ešte som sa nestretla s ľahkými ochohami a skutočne musíme čeliť, aj keď sa to zdá na prvý pohľad nemožné. Ďakujem všetkým kolegom, od ktorých som dostala veľmi zaujímavé podnety. Samozrejme, do návrhu správy, správy nemôžeme zahrnúť všetko. V každom prípade ďakujem za vás, vaše pozmenujúce návrhy. Čo sa týka faktoringu, mm, rozanalizujeme to tak, aby mohol byť predaný aj kredit tak, aby mohol byť bankový systém používaný aj malými a strednými podnikmi. Čo sa týka údajov, ktoré som použila. Ja som si tieto údaje nevymyslela cez noc, sú to číselné údaje, ktoré mám z rôznych analýz a z rôznych sektorových štúdí Európskej komisie. A ak teda máme e, problém s číselnými údajmi, my sa môžeme obrátiť na komisiu, aby nám tieto údaje vysvetlila do detajlov. Som veľmi spokojná s atmosférou, ktorá panovala pri práci o tejto téme. Ak sa nám to podarí uzavrieť do konca januára, bude to dobré nie pre nás, ale pre podniky. ja dovolím si urobiť poslednú poznámku, čo sa týka porušovania zákona. Ak v tomto prípade dochádza k porušovaniu zákona, má to dvojaký dopad, pretože toto porušovanie ide na účet štátu, ale i samotný občan platí, pretože dane, ktoré občan e, platí, ich musí zaplatiť a samozrejme platí i za porušenie teda. Občanovi sa vysmievajú dvakrát a je dvojnásobne poškodený. Nielen občan, ale i podnikateľ. Čo sa týka časového harmonogramu, je v poriadku? Ak je áno, budeme môcť e, smerovať k analýze pozmeňujúcich návrhov a preto vraciam slovo predsedničke. Ďakujem. E, dátumy e, by som vám ešte oznámila 17. oktobra je čas na pozmenujúce návrhy a ak sa všetko podarí 6. decembra, budeme o tomto hlasovať. A týmto uzatváram tento bod programu a prichádzame k ďalšiemu bodu. A sú to, je to diskusia o pozmeňujúcich návrh smernice o lepšom presadzovaní a modernizácii právnych eh, predpisov. Odozdám slovo nášmu spravodajcovi pánovi Daltonovi. Ďakujem, pani predsednička. Dúfam, že ste sa mali čas pozrieť na e, pozmeňujúce návrhy. E, nie e, všetky jazykové verzie, teda preklady, prišli do minulého týždňa. Zatiaľ prebieha upravo, upravovanie a e, pôsobnosť. Máme nejakých 240 pozmenujúcich návrhov a z nich e, som navrhol zhruba 70. Niektoré sú však e, podobné, idú tým istým smerom. Dúfam, že to nakoniec bude jednoduchšie. možno, že dohoda bude ľahšia, aj keď máme veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov. Dovolte mi, aby som hovoril o niekoľkých veciach. Vo všeobecnosti sa zhodneme na tom, že nesmieme podkopávať práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Ak by sme sa zle rozhodli, samozrejme, že by to narušilo dôveru spotrebiteľa v elektronický obchod a myslím si, že na tomto sa zhodneme. Mnohé pozmenujúce e, návrhy e, smerovali práve e, k tomuto a čo sa týka podomového predaja tu by sme mali e, rozšíriť možnosti do, dosahu e, smernice. Hovorím s kolegami, e, smerujeme ku konsenzu, čo sa týka kvalitu tovarov. Väčšina je za to, aby sme rozšírili zoznam, pokiaľ ide o nekalé postupy a čo sa týka správy z vlastnej iniciatívy, ktorá bola odhlasovaná v parlamente, sú tu návrhy k čiernemu zoznamu, niektoré si zaslúžia niektoré body si zaslúžia, aby figurovali v tomto zozname, niektoré e, musia byť ešte prediskutované, najmä pokiaľ ide o právne služby, najmä pokiaľ ide o nežiadúce účinky. Pretože nakoniec môže existovať jednotný produkt pre celú Európu, napriek tomu, že v rôznych členských štátoch je vkus e, rozdielny. E, čo sa týka internetového trhu a transparentnosti, to si musíme, to si musíme objasniť niektoré návrhy zo strany komisie, eh, tak eh, aby nedošlo eh, k nejakému presahu s nariadením o internetovom obchode. Budeme mať zasadnutie s stienovými spravodajcami na záver dovolte mi skonštatovať, že rada vysiela signál, že zatiaľ dostatočne nepokročila v rokovaniach a preto by som rád vyzval radu, aby urýchlila svoju prácu, pretože my a pracujeme a snažíme sa, aby sme to zvládli ešte počas nášho mandátu a preto nie je dobré, aby komisia e, ešte ďalej e, e, veci predlžovala. Ďakujem. Znám slovo prvému tinovému eh, spravodajcovi. Ďakujem pekne k tomuto textu Daniela Daltona, ktorý pokladám za veľmi dôležitý. Predložil 35 pozmeňujúcich návrhov. ktoré som rozdelil do 10 kapitol alebo 6, 6 kapitol a my som chcel stručne vysvetliť, prečo sme to urobili. No prvá vec je, že k k sankciám. Máme názor taký, že nechceme vynalizať nový nástroj, ale DSGVO, čo už uplatňujeme, to chceme, tam sa hovorí totiž to, že e, pri porušeniach buď e, je, môže byť 4% e, ročného svetového obratu, alebo mm, podiel. No a myslím, že by bolo zjednodušené, alebo dobre zjednodušenie, ak by sme tento text použili aj v tomto prípade, pretože inak by sme si nemuseli klásť vždy nejakú novú otázku. Ako postupovať? A druhá vec, to je predaj. Komisia vydala ustanovenia, ktoré to podomový predaj obmedzujú. Ja myslím, že v tomto by sme nemali robiť veľmi veľa z jednoduchého dôvodu, že, že to na čiernom zozname zakázaných postupov, e, kde je trestne zakázané. No a druhej strane komisia podľa môjho názoru neposkytuje dostatečné údaje o tom, prečo by sme mali prijať ešte takéto dodatočné opatrenia. No a preto ja myslím, že by sme mali, čo navrhuje komisia, vyškrtnúť, pretože to už je regulované, nie je tu žiadne dôvod na ďalšiu reguláciu. No a tretia kapitola, to sú individuálne pre spotrebiteľov. Ja som sa viedril k právam, ktoré má spotrebiteľ, keď nejaký produkt je chybný a ja myslím, že okrem vypovedania zmluvy e, by mohol žiadať aj zníženie ceny, pretože vypovedanie ceny, alebo teda vypovedanie zmluvy pre niektorých spotrebiteľov nie je to správne. Takže toľko k zárukám, právna záruka, ďalej produkty dvojitej kvality, je to veľmi emocionálna téma, ale myslím, že by sme mali k tomu pristupovať a racionálne. Viem, že pre mnohých aj pre kolegov v Európskom parlamente. Je to téma, kde, ktorá je spojená s veľkými emóciami. Ja by som poukázal na to, čo komisia už v tejto oblasti urobila. U, a to je test, harmonizovaný testovací postup a to je dobrá, dobrý nástroj na uh, skúšanie. Musíme najskôr preveriť, čo, čo má byť vôbec vyšetrené a preskúmané a musíme tiež zadefinovať uh, túto skutkovú podstatu keď produkty, ktoré sú v podstate identické a na trhu sa identicky predávajú, keď existuje dvojitá kvalita, odkedy to splňa skutkovú podstatu, aby to bolo vyšetrené a kedy je v spotrebiteľa, aby sa to nešetrilo. No a ja myslím, že komisia to neurobila dostatočne. Definícia bola v texte, ktorý je príliš vágna, nechal to príliš veľký priestor na interpretáciu a právnu neistotu, pretože to môže viesť k situácii, kedy to bude aj veľmi zlé pre obchod. než potrestaní tí, ktorí aspoň tú pod, skutkovú podstatu. No a okrem toho ja ešte mám názor, že čo sa týka definície, tie pojem produkty dvojitej kvality, mali by sme z toho, čo komisia definovala už v harmonizovanom testovacom postupe. Ja myslím, že sa mi to podarilo lepšie a to by sme mali aj prevziať. No a pre mňa je veľmi dôležité, aby sme to nevnímali ako niečo všeobecné, ale aby sme každý jeden prípad, tak ako to sa to tu navrhuje, aby sme to preverili. Aby nebola nejaká všeobecná skutková podstata, ale aby sme každý prípad jednotlivo skúmali a ak to bude zodpovedať toho, čo chceme e, prešetriť, tak to potom prešetríme ďalej. E, predpisy o transparentnosti pre online hm, trhy. Otázka je, ako dôveru oči online platforma, platforma, ktoré predávajú, predávajú produkty v svojom mene alebo za tretie osoby. E, no, ako zvýšiť a posilniť dôveru spotrebiteľov proti týmto druhom predaja. Komisia navrhuje, že treba definovať hlavné parametre pre ranking. Súhlasím s kolegom Daltonom, ktorý aj v minulosti poukazoval na to, že nemôžeme príliš veľa zbytočných informácií podávať, pretože to no, len metie spotrebiteľov a dôležité, aby platformy nemuseli zverejňovať svoj algoritmus, pretože to je tá, tá, tá, tá, tá obchodná myšlienka, obchodné tajomstvo, ktoré majú. No a ak sa to budeme robiť, tak nikto nebude vyvíjať eh, príslušné algoritmy. No a treba by to bolo jasné, aby to chopili. No a ja som ešte niečo doplnil, čo je pre mňa dôležité, a totiž, že kritéria, ktoré vedú ku kúpe, sú často referencie, ktoré kúpujúci alebo odporúčania a komentáre ľudí, ktorí kúpili rovnaký alebo podobný produkt. Ehm, Počuli sme, že je tu celý priemysel referenčný, že podniky sa špecializujú na to, aby si vymýšľali tieto referencie a vždy dali pod príslušný produkt. No a ja by som chcel posilniť dôveru voči platformám, aby platformy eh, jednoduchými slovami spotrebiteľom oznámili, oznámili, či tieto referencie sú autentické alebo nie. Dá sa to určiť podľa toho, či ten zákazník, ktorý tú recenziu napísal, či skutočne existuje a či kúpil e, tovar. To sa dá ľahko identifikovať a spotrebiteľom sa dá ľahko e, povedať, že to je referencia, ktorá skutočne existuje a keď to neexistuje, tak treba poukázať na to, že sú to možno referencie, ktoré vznikli spôsobom, ktoré pre spotrebiteľa nie sú dobré. No a posledná vec, a s tým súhlasím s kolegom Daltonom a no s väčšinou parlamentu, myslím, že e, veci, ktoré komisia navrhla k opravu na zrušenie alebo odvolanie, e, treba zrušiť, pretože to už je e, dané mám. Ešte raz možnosti vrátiť tovar ak by sme to teraz nejakými opatreniami alebo kritériami oslabili, eh, tak to minimálne chápem, ja, tak by sme si vôbec nepomohli. To je jedno, najjednoduchšie právo, ktoré má každý spotrebiteľ, ktoré každý pozná. To by sme nemali meniť a myslím, že to všetci vidíme v tejto podobnej forme. Ja som predložil tých 35 pozmeňujúcich návrhov, ale som si aj istý, že ako parlament nájdeme jeden, jedno stanovisko, vypracujeme dobré kompromisy a dôležité bude, aby sme mali spoločný prístup na rade, aby rada našla spoločný prístup. Dúfam, že to tak bude, že nebude tak veľa uh, protichodných e, názorov, aby sme to ešte počas tohto legislatívneho obdobia tak povedať sfúkli zo stola. Um, the... Ďakujem za SAD. Máme tu pani Gebhardt a vy budete hovoriť e, za vašu kolegyňu. Nech sa páči. E, žiaľ, e, kolegyňa nemohla prísť na stretnutie dnešného výboru. Ospravedlňuje sa a ďakuje za porozumenie. Pani Kephart vám chcela povedať zhruba tieto vysvetlenia k pozmenujúcim návrhom, ktoré, ktoré E, predostrela. Čo sa týka práva na odstúpenie od e, zmluvy, je to najznámejšie právo spotrebiteľa, ale e, vyžaduje si presnú definíciu. Chce pani Gebhardt vyjadriť nesúhlas so znížením práva spotrebiteľa o takúto významnú vec, o takúto významnú nástroju. Čo sa týka transparentnosti, pani Gebhardt uznáva úsilie komisie eh, úsilie komisie o vyššiu transparentnosť eh, regulačného rámca, eh, ktorá sa ešte stále zameriava na transakcie medzi E, obchodníkmi a ich spotrebiteľmi. Avšak e, je to stále veľmi ovplyvnené výsledkami prác e, pracovnej skupiny o online platformách. Je to práca ešte z roku 2016, avšak pre kolegyňu je veľmi dôležité, aby E, sa zachovali ustanovenia o spätnej väzbe, tak aby spotrebitelia presne vedeli, ktoré mechanizmy e, budú existovať e, o tom, ako systém o vyjadrení, vyjadrení spokojnosti s kvalitou existuje. Čo sa týka iných typov platformiem, členské štáty, nielen Francúzsko, ale aj iné členské eh, štáty štáty e, vyžadujú širšiu definíciu platformy a toto musí byť e, zachované. Pani Gebhardt sa domnieva, že nestačí poskytovať informácie o hlavných parametroch e, hodnotenia, teda rankingu, ale spotrebitelia musia byť informovaní o relatívnej dôležitosti týchto kritérií a dostávať musia dostatočné množstvo informácií, aby rozumeli, ako, exist- ako funguje mechanizmus hodnotenia. Eh, pani Gebhardt navrhuje nový eh, článok eh, číslo 6 o zodpovednosti o o, o zodpovednosti v, pri zmluvách v online prostredí. Pani Ephard by chcela zdôrazniť, že berie na vedomie pokrok, ktorý bol dosiahnutý smernicou o právach spotrebiteľa, pri ktorej tiež bola tieňovou spravodajkyňou za SAD a domnieva sa, že eh, požiadavky na informácie pred uzavretím zmluvy eh, sú nedostatočné pre ochranu spotrebiteľa a z tohto dôvodu navrhuje, aby eh, sa zabezpečilo Eh, aby sa och, zabezpečila ochrana spotrebiteľa, je dôležité eh, využívať už existujúce nástroje. A nakoniec eh, ma pani Gebhardt požiadala, aby som sa vyjadrila aj sama za seba. To, čo som Eh, odprezentovala, eh, vysvetľuje niektoré body pozmeňujúcich návrhov pani Gebhardt. Čo sa týka môjho názoru, ja požiadam ešte o slovo neskôr. Vo všeobecnosti pani Gebhardt eh, verí, že pán Dalton v spolupráci s tieňovými spravodajcami dosiahnu dohodu na a dohodnú sa na kompromisných návrhoch, pretože Všeobecný cieľ celého týmu je sfinalizovať tento dokument tak, aby mohol e, začať trialog čo najskôr, e, ako náhle rada e, príjme svoj prístup. Ďakujem. Ďakujem za Alde, pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička Dovolte mi v prvom rade poďakovať pánovi Daltonovi za návrh správy, ktorý je, ktorá je výborným základom. E, v súčasnosti preskúvame takmer 500 pozmeňujúcich návrhov. E, a teším sa i na anglický e, preklad. Avšak dovolte mi urobiť niekoľko postrehov vo všeobecnosti E, súhlasím s návrhom komisie, neurobili sme nejaké veľké drastické zmeny, ale e, radi by sme boli, aby sme tento dokument čo najskôr e, prijali. Samozrejme je možné tento dokument ešte zlepšiť, čo sme aj urobili prostredníctvom našich pozmeňujúcich návrhov. Mnohí moji kolegovia predostreli veľmi podobné pozmenujúce návrhy. Čo sa týka právo na odstúpenie od zmluvy, som veľmi rád, že moji kolegovia e, odstranili to e, čo navrhovala komisia, e, najmä v, vo veciach možnosti vrátenia tovaru bez možnosti testovania. A sa teším, že že spotrebiteľ e, dostane späť e, kúpnu cenu ešte predtým, ako obchodník dostane späť e, tovar. Ide o to napríklad, aby kávovar fungoval a samozrejme, keď nefunguje, každý má právo a dostať späť peniaze. Nie sme presvedčení, že komisia poskytla dostatočné množstvo dôkazov a urobila v týchto právach takúto vážnu zmenu. Bol by to veľmi negatívny signál pre e, spotrebiteľov a skutočne e, obchodníci by mohli plne využívať tento nový nástroj, ktorý by sa im naskytol a e, veľmi sa mi páči aj návrh tom zmysle, že na webových stránkach by jednotlivé e, recenzie e, obsahovali zmienku o tom, či sú overené alebo neoverené. Je to vlastne nová dohoda pre spotrebiteľa, nie pre obchodníkov, teda spotrebiteľ e, musí presne vedieť, odkiaľ pochádza táto recenzia, akcií, zarezervujem hotel v Štrasburgu, pozriem sa na recenzie a uvedomím si niekedy skutočne, že niektoré sú e, falošné tieto e, recenzie. E, pri hoteloch samozrejme v tých sa vyznáte, ale existujú oblasti, kde jednoducho neodhalíte, že ide o falošnú recenziu. Teda pri zverejňovaní recenzií je veľmi dôležité, aby sa zobrazila i zmienka, či táto recenzia je overená. Myslím si, že kolegovia, niektorí kolegovia išli e, príliš e, ďaleko pri otázkach e, zodpovednosti pri online platformách, pretože tam by došlo k nerovnému e, vzťahu medzi e, dodávateľom a využívateľom služieb. Musí existovať rovnovážny eh, stav a ne by sme, ne, nemali by sme používať vágne eh, pojmy. Musíme eh, presne stanoviť, ako sa spotrebiteľ chráni, pretože my nechceme poškodiť obchodníkov, my chceme skutočne, aby prevládol vyvážený stav medzi ochranou spotrebiteľa a ochranou obchodníka pán eh, Širdevan Zagoe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ja sa vyjadrím len k štyrom bodom. Poprvé, právo na odvolanie. Ja sa tiež teším, že mnohé kolegyne a kolegovia svojimi pozmeňujúcimi návrhmi boli za zmenu tohto práva. Je to jasný signál eh, tak rade aj komisii, ako aj spotrebiteľom že ide o centrálne právo na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa nesmie oslabovať a ja myslím, že eh, aj pre spravodajcu bude jednoduché nájsť a kompromis s príslušnými politickými skupinami. Ďalšia vec, eh, sankcie, čo sa týka platie pokut, eh, politické skupiny a eh, pozmeňujúce návrhy sú trochu vzdialené od seba. Ja by som eh, chcel pripomenúť záujme ochrany spotrebiteľov, že sankcie platia až odvtedy, tak sa to doteraz sa uplatňuje, keď ide o vážne porušenia, no a preto potrebujeme účinné odstrašujúce sankcie, pretože inak v podstate nedávajú žiadny zmysel. A preto Návrh komisie by nemal byť oslabovaný, podľa nášho, nášho názoru mal byť posilnený. Ďalej online platformy, doterajšia e, definícia je podľa mňa príliš špecifická úzka a preto ostatnými politickými skupinami sme za širšiu, širšiu definíciu. pre nás je kľúčovým slovom lepšia transparentnosť a pre platformy e, lepšia transparentnosť a väčšia zodpovednosť musia byť e, hlavným motom a preto treba zlepšiť návrh komisie a ďalej dvojitá kvalita výrobkov. Myslím, že tu celkom konkrétne ide o solidaritu s občanmi v strednej a východnej Európe, ktorí sú tým osobitne postihnutí a my ako parlament musíme konať. A podľa nás to najlepšie riešenie by bolo doplniť prílohu 1 k smernici o nekalých obchodných súťažiach a kolega Jiří Maštálka k tomu predložil príslušný pozmeňujúci návrh, ktorý e, podporujem. Myslím, že sme spoločne na dobrej ceste, aby sme dosiahli dobrú dohodu, do, dobrý výsledok pre našich e, občanov a spotrebiteľov. Ďakujem pekne. A teraz pani Poržan. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. E, želim zahvaliti Ďakujem, pani predsednička. Rada by som sa poďakovala spravodajcovi za veľmi konštruktívny prístup. Táto správa je fantastickou príležitosťou zabezpečiť lepšie spotrebiteľské práva E, ja by e, som sa chcela vyjadriť k pozmeňovaciemu návrhu o zodpovednosti v online prostredí, pretože online prostredie prináša veľké výzvy a je dôležité e, zabezpečiť istý regulačný rámec, čo sa týka poskytovateľov internetových služieb. Niekedy, keď sa pozeráme na jednu a to istú službu na rôznych stránkach, zistíme, že až vtedy získame kompletný obraz o danej službe a jej e, kvalite. Existuje poľská štúdia, e, už ju spomínali kolegovia, musíme samozrejme sa pozrieť na konkrétne údaje predtým, ako pristúpime k zmene legislatíve. Vráťme sa však k štúdii. Polský spotrebiteľ v porovnaní s nemeckými e, spotrebiteľmi e, vidíme, že v polských produktoch je viac napríklad palmového, e, palmového oleja, polských produktoch je viac rôznych e, chemických látok teda vidíme, že kvalita je nižšia v poľských produktoch. A preto by som vás poprosila, vyzvala, aby ste e, podporili tento pozmenujúci e, návrh, najmä čo sa týka e, prílohy k smernice. Ja viem, že spravodajca rozumie tomto problému. Vrátim sa však k septembrovej plenárke, na ktorej sme sa rozhodli zmeniť prílohu pretože takýmto spôsobom, najlepším spôsobom zmeníme situáciu spotrebiteľov. Je to príležitosť, e, ktorou urobíme e, trh e, spravodlivejším. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcel prihlásiť do tejto rozpravy, pretože som bol spravodajcom pre smernicu o právach spotrebiteľov a preto s veľkým záujmom sledujem túto debatu. Ďakujem spravodajcovi aj našemu tieňovým spravodajcovi Paskalovi Arimontovi. No a preto by som chcel v prvom rade zdôrazniť, že ten bod, o ktorom on hovoril, že predaj mimo uzavretých obchodných priestorov týchto týmto návrhom sa nedáva späť do hradnej kompetencie členských štátov, ale obchodné modely, ktoré na základe nejakého podomového predaja sú možné ostávajú celej Európy, sú v tomto prípade chránení spotrebitelia, ale bez minimálnej harmonizácie, čo by viedlo k fragmentácii trhu. No a preto sa divím, že skupina SAD by pripustila takúto fragmentáciu. Čo sa týka práva na odvolanie, tak som rád, že sa odmieta E, zmeny, ktoré navrhuje komisia. Kolega Sejlimovič už povedal, že celkom jasne vidíme, že robí niečo, čo sme právne dopady. No a preto si myslím, že tieto otázky náš vynikajúci spravodajca Pascal Arimonta vynikajúco spracoval a ja myslím, že na tomto základe budeme môcť aj hlasovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pani Sinalová. Ďakujem ešte raz za slovo. Ja ešte doplním e, poznámky našej tieňovej spravodajkyne pani Gebhardt a najmä o dvojitej kvalite výrobkov. Dovolte mi priamo nadviazať na slova pána spravodajca z jeho úvodného vysvetlenia, na ktorej poukázal na jeho vlastnú správu z vlastnej iniciatívy. Pre tej správe som ja bola spravodajkyňou a medzičasom bola veľkou väčšinou e, prijatá na septembrovej e, plenárke. Pán spravodajca e, sa vyjadril, že neexistujú priame doporučenia pre nekalé obchodné praktiky a postupy a preto som veľmi rada, že plénum Európskeho parlamentu veľmi jednoznačne zahlasovala za môj návrh, aby odôvodnené prípady dvojakej kvality E, účinným spôsobom riešila e, zmena prílohy smernice. A preto predkladáme pozmenujúci návrh, ktorý vkladá ďalšiu položku na tzv. čiernu listinu, ktorá definuje postupy, ktoré sú za každých okolností, za všetkých okolností zakázané. V súlade s výstupom z zmieneného uznesenia žiadame, aby boli e, zakázaní, bola zakázaná dvojitá kvalita e, pri rovnakých e, výrobkoch, ak toto nie je opodstatnené. Ide o článok číslo 6 smernice. Tento návrh je výsledkom legislatívneho procesu, z ktorej musí byť def- jasná definícia toho, čo to je dvojitá kvalita a ako každý prípad by mal byť posudzovaný a riešený príslušnými orgánmi, tak aby nedochádzalo k diskriminácii spotrebiteľa na niektorých trhoch a tak, aby nastavené pravidlá mohli byť i vynútiteľné dozorujúcimi orgánmi a preto veríme, že to veľmi silný a konkrétny mandát e, pán spravodajca e, zohľadní pri nasledujúcich rokovaniach. Ďakujem teraz za Európsku komisiu. Slovo dostáva pani Rodriguez Galindo. ďakujem pekne, predsednička, ďakujem spravodajcovi, tieňovým spravodajcom, rôznym členom tohto výboru za pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a za vaše vysvetlenia. Vidíme množstvo pozmeňujúcich návrhov tým smerom, aký je cieľ komisie zlepšiť implementáciu, posilniť, posilniť práva spotrebiteľov, no, dvojitá kvalita, teda posledná vec, no prečo komisia nenavrhla zákaz a prečo to nie je na čiernom zozname. My sme chceli udržať tento problém v tom rámci, čo je hlavným princípom smernice neferových obchodných praktík a to postupovať na základe jednotlivých prípadov, ak sa to vyskytuje v transakcii a, a ovplyvňuje rozhodnutie spotrebiteľa kúpiť produkty. Ja myslím, že v prípade dvojitej kvality môže byť veľmi ťažké rozhodnúť vopred, či je to zavadzajúce alebo nie. či sú niektoré opatrenia z rôznych dôvodov oprávnené právo na stiahnutie. Vieme, že toto je najkonfliktnejšia súťaž, e, súčasť našho návrhu. Ja chcem len pripomenúť logiku komisie v tomto ohľade, čo bolo e, obratia spotrebiteľov a právo na odstúpenie ale robíme výnimku len v tých prípadoch, eh, kde produkt eh, bol použitý viac ako nevyhnutné. A myslíme, že s týmto návrhom sa vyhneme situáciám, ktoré sa vyskytujú teraz, keď náročné diskusie medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi o hodnote tovarov sú eh, tu problémy pre obchodníka predať produkt na druhotnom trhu, no a k sankciám 4%, 4% obrat, tie 4% navrhujeme ako maximum len pre tie porušenia, ktoré podliehajú spolupráci medzi jednotlivými národnými orgánmi v rámci ochranného rámca hospodárskej súťaže. No a keď sme to nerobili ako prípade GDPR, v prípade eh, týchto orgánov na ochranu spotrebiteľa sankcie, o sankciách sa rozhoduje stále na národnej úrovni, no a preto hovoríme o brate z príslušného Českého štátu. Transparentnosť eh, cieľom nášho návrhu nie je ani pri zaťažovať platformy, alebo zaťažovať spotrebiteľov eh, nadmernými informáciami, len čo primerané. Je áno, pravda, že náš návrh nereguluje otázky záruky a ručenia vo všeobecnosti. To robí smernica e-commerce a vo všeobecnosti by sme to radi nechali v tomto nástroji. však, ak eh, praxa platformiem bude viesť k Eh, zavadzajúcim informáciám a neférovým eh, komerčným praktikám, tak platforma bude eh, ručiť na základe neférových alebo smernice o neférových komerčných praktikách. No a na záver by som snad len zodpovedal, zdôraznila, že komisia je ochotná spolupracovať s parlamentom a radou na tomto návrhu. My si veľmi vážime zrýchlenie fungovania tohto návrhu. Spolupracujeme s Aust- rakúskym predsedníctvom, aby sme zrýchlili veci na rade a radi objasníme otázky. Nie preto, že si myslíme, že tento návrh by bol zlý, ani ale sme v procese spoluzákonodarcovia oni vyjadrili obavu. A túto obavu treba nejak riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Daniel Dalton ešte na záver, spravodajca, ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ja myslím, že je jasné, že naše pozície nie sú príliš vzdialené a ja myslím, že v kľúčových otázkach to pôjde pomerne rýchlo, aby som sa rád vyjadril k niektorým veciam. E, najskôr komisia e, musí čo uznať o, právach na odstúpenie. Každá skupina, ktorá sa vyjadrila, povedala, že nepodporuje návrh, návrh komisie na to právom, pretože to, to moc príliš berie spotrebiteľom, dávajú ľuďom, ktorí poskytujú produkt. No a myslím, že to je právo, ktorého sa nikto tu nechce vzdať. No a čo sa týka sankcií, a pokút. EPP o tom hovorili. Ja si myslím, som rád podporil, čo povedala komisia, eh, no keď eh, budeme mať eh, globálny, globálny obrata a to troch alebo štyroch krajinách 4 krát budú platiť za jedno porušenie a to e, je priateľné. Rovnako si musíme uvedomiť globálnu situáciu, keď napríklad kanadská spoločnosť, ktorá je obrovská a predáva veľmi malé množstva do dvoch členských štátoch a budú ručiť 4% svojho globálneho obratu, tak všetko e, Kanadiaľmi majú, e tak to už nie je pomerná a primeraná sankcia. No a rovnako eh, si musíme uvedomiť, že to môže mať zlý dopad na spotrebiteľov, pretože ak tie sankcie budú príliš eh, veľké, tak to bude brániť spoločnosťam, aby vstupovali na trh, ak majú eh, len malý podiel na trhu v Európe, ale veľký podiel na trhu mimo. Sankciám sa musím ešte vyjadriť. Ja som veľmi za to, aby sme mali prísny režim pokút, ale treba zaistiť, aby to bolo primerané. Čo sa týka duálnej kvality, návrh, prečo sme nepredložili konkrétny návrh, pretože správa z vlastnej iniciatívy ešte nebola hotová a nechceli sme to predbiehať. Ale ja súhlasím s obavami, ktoré vyjadrili viacerí dvojité kvality no a myslím, že môžeme získať niečo, čo skutočne posilní pozície. Ja som mal trochu obavy, keď som počul o úplnom zákaze eh, dvojitej kvality, pretože existujú aj legitímne dôvody, napríklad legislatívne dôvody, napríklad ryby prsta. Je klasický príklad, v niektorých eh, štátoch sa to nedá predávať s nejakým podielom rybieho mesa, čo je iné v iných členských štátoch, rovnako chuťové preferencie. Počul som zaujímavý príbeh, myslím, že to bol britský produkt, Eh, ktorý je veľmi populárny v Polsku, ale jedného dňa eh, dodávateľ, tu musel zmeniť, eh, alebo nejaký produkt, ktorý bol veľmi populárny v Polsku, museli začať potom dodávať britský produkt a trh úplne skolaboval, pretože Poliakom to jednoducho nechutilo. No a hm, ďalšia vec, Google povedal niečo o solidarite s východnou a strednou Európou, čím súhlasím, ale musíme byť tiež solidárni s producentmi surovín z týchto krajín. Pozrieme sa na sítené nápoje, napríklad výrobcovia izoglukózy, to, čo ide do Coca-Cola a do rôznych iných sítených nápojov. Ak by sme naredili, že to musí byť cukor, tak oni prídu o obchod a pôjde to do západnej Európy. Takže musíme byť opatrní. Ja viem, že je tu problém, ktorý musíme riešiť, ale nezachádzal by som tak ďaleko, aby sme povedali, že potrebujeme úplný zákaz, pretože sú tu tieto prípady a sú vlastne to, čo povedali viacerí poslanci. Môžeme to veľmi jasne povedať o úvodných ustanoveniach, možno tu môžeme vysvetliť o tom, čo robíme v článkoch a v úvodných ustanoveniach. Takže je tu dobrá šanca na kompromis. Samozrejme, už sme prijali silnú pozíciu, ktorú musíme zohľadniť, ale chcel som len povedať, že musíme byť veľmi opatrní s ohľadom na neočakávané výsledky a následky. k platformám, keď si myslím, že sú tu rôzne názory na revíziu, myslím, že nesmieme zabúdať na to, že Komisia dala obrovské práva spotrebiteľom a nezáleží na tom, koľko dobrých, koľko dobrých hodnotení má. No a sledujú, uh, sledujú hodnotenia a sledujú tom, akí sú tí hodnotiteľia. No a aký silný bude nejaký proces verifikácie alebo dokáza kúpi, ak pôjdeme tou cestou dokazu kúpi, pretože ako bude nejaká platforma vedieť, či niekto navštívil turistickú atrakciu, tam no nejaké zadarmo, no a keď máte nejaký a, postup verifikácií, a ja som bol na týchto stránkach, kde som sa snažil niečo hodnotiť a oni povedali, musíte nám povedať, ktoré sú vášho hotela. Ja som im povedal, že dobre, to im ma a hodnotenie som nemohol napísať. No a to je rovnako zlé pre spotrebiteľov, kde na platformách bude iba jedno alebo dve zlé hodnotenia. No a ja si nemyslím, že spotrebiteľi sú hlúpi. Ja si myslím, že dokážu rozoznať nejakú, nejaké falošné hodnotenie. A takže samozrejme musíme to riešiť, ale rovnako môžeme príliš ďaleko zachádzať v týchto veciach. No a ešte k záruke a ručeniu stanovisko komisie, ktoré podporujem. Oni sa snažili, jasne povedať, s kým zatvárate zmluvu, keď nakupujete na Amazone, tak treba bolo jasné, či kupujete cez, od Amazonu alebo od predajcu tretej strany. Je dôležité, aby spotrebitelia mali tieto informácie. Ja sa pozriem na návrh SAD trochu detaľnejšie, ale myslím, že keď pôjdeme tak ďaleko, aby platformy boli zodpovedné, tak eh, zobrieme to malým stredným podnikom a bude to napríklad sa samotný Amazon. A to je presne opak toho, čo chceme dosiahnuť a musíme byť veľmi opatrní vo všetkých týchto otázkach. Myslím, že sme tak veľmi ďaleko, ale musíme byť opatrní z tých eh, neočakávaných eh, dôsledkov. Myslím, že nie sme už príliš ďaleko dobrého výsledku a ja vyzývam radu, aby pre, prejdem si svoje stanovisko, pretože pokiaľ tak neurobia, tak eh, nebudeme môcť zlepšiť veci pre spotrebiteľov. Dobre. 22. novembra sa bude hlasovať. No a môžeme prejsť eh, k ďalšej a poslednej téme dnešného doobedia. A to je návrh stanoviska o zriadení Európskeho obraného fondu, kde pán López Isturizaj je náš spravodajca. Ďakujem pekne pani predsednička. stanovisku máme tento program na zriadenie a tvorenie prijali sme program na tvorenie európskeho obraného priemyslu. No, tu ide o roku 2021. Máme rôzne finančné podniky, obranný priemysel môže fungovať len vtedy, keď aktívne budeme podporovať a preto sme za to, alebo projekty konzorcií. No a mali by tam patriť malé a stredné podniky v členských štátoch, ktoré nie sú v tom hlavnom konzorciu. Je dôležité, aby sme spolupracovali a aby sme mali príslušné vlácie, no, malé a stredné podniky musia mať možnosť prispieť k inovatívnym riešeniam a to je dôležité, aby sme e, to robili Európsky obranný fond na roky 2021 až 2027. Je tu návrh Európskej komisie, ktorý sme prijali. My sme tam tiež doplnili že cezhraničná spolupráca členských štátov v tejto oblasti má byť podporená. No a ja by som ešte rád poukázal na význam štandardov a dôveryhodnosť toho, čo prijímame v tejto oblasti. Ja si myslím, že Európska únia by mala posilniť svoje snahy by sa e, vyvíjali kompatibilné zariadenia a na to potrebujeme e, slušný výskum a vývoj v technológiách. No a na to by sme mali efektívnejšie využívať e, peniaze daňových poplatníkov a musíme podporiť inovačný potenciál podnikov, ako som už povedal, a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi podnikmi členských štátov je preto veľmi dôležité. Mm, na trhu konštatujeme, že nástroj vnútorného trhu na podporu efektívnej spolupráce medzi členskými štátmi a mm, zatiaľ nepriniesli veľa výsledkov silnejšia spolupráca by mohla viesť k tomu, že európsky trh v tomto sektore by sa konsolidoval eh, jednotnejší trh v sektore obrany v EÚ eh, by znamenal tiež pridanú hodnotu pre členské štáty. A náklady, ktoré vznikli nedostatočnou spoluprácou, oblasti do obrany. Ide o čiastky 25 až 100 miliónov eur ročne. Napriek alebo popri inovatívnych eh, výskumných eh, základoch samozrejme tieto výrobky musia byť aj eh, prepojiteľné ak chceme mať obranný priemysel, ktorý budeme podporovať, ktorý bude plniť tieto ciele, môžeme sa tiež pripraviť na potreby v oblasti eh, obrany. Chceme samozrejme na medzinárodnej úrovni zohrávať úroveň. 80 výdavkov na obranu sú eh, čisto národného charakteru a my potrebujeme otvorený vnútorný trh, ktorý bude dobre fungovať. Záverom snáď e, chcem povedať, že e, je mi jasné, že diskusie o požiadavkách, pokiaľ ide o podiel, jednotlivých inštancií e, členských krajín v zmysle 3 plus 3, že tie prebiehajú. Toľko z mojej strany k tomu, tejto správe. Ďakujem. Ďakujem za SAD e, väčšiny Rozie za e, tátu ale nie je, takže pán Selimovič za ALDE. Ďakujem. Chcem spravodajcovi poďakovať za vynikajúcu správu. Mnohé body v jeho správe zdieľam, pretože spolupracujeme na európskom programe rozvoja priemyslu. Preto sa teším na spoluprácu s ním. My, ktorí pracujeme na tejto téme, vieme, že je to trh, ktorý má nedostatky, sú tu viaceré faktory, tie e, technológie e, na mnohých miestach e, sú tu vysoké náklady na výskum, to znamená, že máme len veľmi málo obranných programov, ktoré včas sa e, vybudujú. Po druhé, potom sú tu veľké zásahy do rozpočtov v obrane v Európe za posledných 10 rokov takmer v každej členskej krajine a to sa týka celkom osobitne aj výdavky v oblasti vývoja a e, výbavy. Žiadame lepšiu spoluprácu medzi členskými krajinami. Do roku 2015 to bolo len 16 v obla, obranej oblasti a spolupráca medzi členskými krajinami. E, sme veľmi vzdialení od cieľa 35 Správodajca celkom jasne ukázal, že sa musíme koncentrovať na cezhraničnú spoluprácu a že musíme prijať príslušné opatrenia na podporu tejto spolupráce. Som, súhlasím tiež s tým, že potrebujeme excelentnosť v priemyselných procesoch, a v, e, v tvorbách kapacít. Sme tak trochu v sklze a je na čase, aby sme čo najskôr čo si dosiahli. Spolurozhodovanie sa len prednedávnom zameralo, alebo teda zhodlo v IMKU, ako aj v ITRE Prebiehali dlhé diskusie a ja si myslím, že treba sa odvolávať na to, na čom sme sa zhodli. Že totiž potrebujeme e, tri e, miesta v troch členských krajinách. Je to kompromis, ktorý sme dosiahli a nie veľmi nám pomôže, ak sa budeme snažiť tento kompromis otvárať. E, jedna vec, ktorú chcem povedať, fungujúci priemysel vo všetkých členských krajinách je potrebný <clears throat> bez ohľadu na e, majetkové pomery, pretože v návrhu EÚ, a teda v návrhu komisie sa hovorilo o tom, že to, čo nie je vo vlastníctve EÚ by nemalo byť kontrolované. Že sa to e, týmto formuláciou vlastne vylúči riskujeme, že e, budú vyňaté krajiny dokonca, ak aj tieto priemysly e, splňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Preto navrhujem, aby sa kontrolné požiadavky zúžili na exkluzívnu kontrolu. A s tým viem e, súhlasiť. Po druhé sa obávam, že ten návrh komisie neotvára spoluprácu so strategickými partnerskými krajinami mimo EÚ, ak plnia ciele fondu. Tie tzv. asociované krajiny a mechanizmus pre ne musí byť flexibilný, tak aby po Brexite mohla byť účasť Británie, tiež Norsko, Švajčiarsko, Švajčiarsko, Island a tak ďalej. Po tretie ďalej, komisia vždy tvrdí, že e, Treba povzbudzovať účasti malých a stredných podnikov na kolaboratívnych projektoch. Prípravné akcie, že účasť malých a stredných podnikov je 30 e, To je pekné číslo. Nechcem ale, aby sa to teraz znižovalo, aby sme mali väčší fond a preto navrhujem v mojich pozmeňujúcich návrhoch minimálne 20 celkového rozpočtu tých akcií by boli malé a stredné podniky alebo stredne veľké. Spoločne so spravodajcom navrhujem, že to, čo nie je eticky priateľné, by malo zamietnuté alebo ukončené kedykoľvek v rámci projektu. Takisto k odborníkom som podal pozmeňujúce návrhy, ktorí budú sa starať o to, aby to boli pravidla, aby sme sa vyhli e, konfliktom záujmov. Aby e, to bolo najširšiemu možnému púlu vedcov k dispozícii. Teším sa na spoluprácu s ďalšími tieňovými správodajcami. Ďakujeme. Teraz je pani Virginie Rozier. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za návrh stanoviska spravodajcovi. Vieme, že EÚ má pred sebou vonkajšie výzvy, ktoré môžu destabilizovať náš kontinent a preto na scénu sa dostáva tento fond. Naozaj je potrebný pre bezpečnosť. Nové výzvy znamenajú, že EÚ musí chrániť svojich občanov a to je cieľ, ktorý nás spája je tu návrh, ktorý ide práve e, v zmysle e, krokov komisie, e, pokiaľ ide o rozvoj spoločných fondov v tejto oblasti obrany. Po niekoľko mesiacov tento program by mohol byť odpoveďou na investície, ktoré sa po 10 rokov diejú v obranom priemysle a reagovať ale na fragmentáciu tejto oblasti duplikáciu a nedostatok spolupráce, ktoré momentálne e, na tomto vnútornom trhu v oblasti obrany e, vládnu. Máme určite teda prostriedky a zbranie, ako zvýšiť túto účinnosť, e, zlepšiť komplementaritu, synergie, doplnkovosť a sledovať vlastne logiku trhu. Veľmi pozitívne sa pozerám na tento návrh komisie ale ak by som chcela povedať podrobnejšie, čo si k návrhu e, teraz e, stanoviska spravodajcu. Je to stanovisko, ktoré vychádza aj z minulého nástroja EDIDP. Som za skutočnosť, že budeme trvať na tom, že je potrebné zvýšiť interoperabilitu a rešpektovať balíčky obrany, hlavne e, rešpektovať príslušnú smernicu e, týkajúcu sa spoločného trhu pre obranný trh. Osobitne pozorne načúvam e, otázkam, ktoré sa týkajú etiky a ja naozaj musím konštatovať, že komisia sem zaviedla dobré kontrolné mechanizmy, možnosť pozastaviť projekt, ktorý by bol v rozpore s kritériami. Pre mňa je to dôležité a Myslím si, že by sme mali vybiť všetko preto, aby sa zlepšila e, kontrola parta, zo strany parlamentu. A to momentálne ale absentuje v texte. Tiež budem dobre e, sledovať e, participáciu tretích strán s cieľom dosahovať strategické ciele EÚ. Ide tu aj otázku suverenity EÚ, ktorú treba chrániť. Teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujeme. A teraz je tu pán Sulík. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím, že Európsky obranný fond môže pomôcť k vytvoreniu integrovanejšieho trhu s obranným zariadením v Európe aj k zvýšeniu hodnoty za peniaze vynaložených výdavkov. To mám na mysli eh, pozmenujúce návrhy 2 a 10. Európska únia je známa tým, že zatiaľ čo má o mnoho menej vojenskej techniky, má jej o mnoho viac rôznych typov a práve preto podporujem myšlienku dohody o spoločných technických špecifikáciách, ako to uvádza pozmenujúci návrh 4 a 12. Súhlasím s pozmenujúcim návrhom číslo 5, ktorý hovorí, že z tých troch krajín, ktoré majú byť minimálne, by mali byť dve členské. A Takisto si myslím, že je veľmi dôležité pamätať na Britániu. Návrh totiž hovorí, článok 5 konkrétne, že fond je otvorený členským štátom, ktoré sú v EFTE alebo v EHP, v Európskom hospodárskom priestore. No ale tým pádom by vypadla Británia a myslím si, že práve v otázkach e, v oblasti obrany by to bola veľká škoda. Myslím si, že mali by sme na Veľkú Britániu explicitne pamätať. Nerozumiem presne, ako došli k tvorcovia e, rozpočtu k číslu 13 miliard. Chcem veľmi veriť, že to nie je len tak vycúcané z prsta, ale v každom prípade by sme mali vyvíjať tlak na to, aby tento, tieto výdavky boli rozpočtové, aby tento fond bol rozpočtovo neutrálny. To znamená, keď sem chceme dať do tohto chlievika 13 miliard, Zoberme ich z iného, z agrodotácií, zo štrukturálnych fondov, jedno z čoho. Nemali by sme navyše zaťažovať daňovníkov, mali by sme to, iné fondy e, o to ponížiť, nie sú to zase také obrovské čiastky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you. And then for GUE we have Mr. please. Za GUE, nech sa páči, kolega. Ďakujem spravodajcovi. E, neprekvapí vás, kolegovia, že moja skupina je e, principiálne kritická e, k návrhu komisie. Nesúvi to len s tým, že naša predstava o riešení konfliktov alebo ochrane občanov EÚ sú iné ako tu vyvstalo v rozprave. Samozrejme, že sa to dá, e, dá zhrnúť s antimilitaristickou pozíciou, ale treba povedať to inak. To presídlenie alebo presunutie prostriedkov zo štrukturálnych a regionálnych fondov do obraného fondu vypovažujeme za nesprávne z princípu. Zmysluplné investície do verejných štruktúr treba použiť na, na vytváranie pracovných miest, tu narastá daňové zaťaženie, budú potrebné nové investície a zase to bude stáť daňových poplatníkov niečo. E, to všetko o e, pojme tento fond, nie sú nám ale jasné jeho konsekvencie. Mimochodom, nevieme, ako sa to prejaví pozitívne na ekonomiku a potom teda aj na sociálnu oblasť. Nachádzame sa stále v napätej sociálnej situácii v mnohých členských krajinách EÚ, čo je následkom e, krízy spred niekoľkých rokov a to je tá nesprávna cesta e, odstraňovať tieto sociálne dopady. A ak chcete počuť moje alebo ak vás, ma nepres, vás nepresvedčili moje politické argumenty, tak teraz ešte právne. Európsky obranný fond a e, a tá čiastka obrana, ktorá je poprvýkrát v plánovaní rozpočtu, podľa nás e, porušuje zmluvy EÚ, kde máme e, zakotvený zákaz financovania obranných, e, obranných cieľov. Tam je celkom jasne napísané, že financovanie výdavkov na vojenské alebo obranné ciele, to je článok 41 odsek 2 zmluvy, my si tu samozrejme ešte pripravíme príslušné kroky. Je tu e, spravodajca síce hovorí o obranných rozmeroch tohto projektu, my pravíme príslušné a veľmi e, jasne vypovedajúce pozmiece návrhy v tejto veci. A teraz ešte na záver spravodajca ďakujeme. Um, um... Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli svojim dielom k tej téme, ktorá sa objavuje v, naše, v našej správe. Eh, samozrejme, zmienka o Veľkej Británii. Áno, oni sú veľmi aktívni v obrannej oblasti. Samozrejme, že tu som Mám tu, mám tu, mám tu trošku e, rozporúplné názory. Podporujem Brex, teda e, väč, väčšina e, Britov e, si nežela Brexit. Má to určité následky. Veľká Británia je pre nás veľmi dôležitá, pre Európsku úniu, 27 zostávajúcich členov pre spoločný koncept obrany e, Európy. Je však celkom jasné, že obyvateľstvo a podniky sa rozhodli z e, únie vystúpiť a e, nechcú už o nás počuť. To musíme rešpektovať, hoc aj ja to nevítam. Som si vedomý významu spolupráce s ďalšími Niekto spomenul Norsko a, a Island, tu ale ide o Spojené kráľovstvo. S kolegami by som rád o tom hovoril. Do akej miery môžeme v tejto oblasti ísť? Ja som tu otvorený, ako môžeme tento aspekt do e, správy zapracovať. Iní ale majú pochybnosti, že sa tu, že sa tu je, e, ohrozí európska autonómia, alebo teda právo seba určenia, keď budeme spolupracovať s inými partnermi. Ďakujem inak za vaše podnety i kolegu z ALDE. Určite budeme e, to vedieť zapracovať a som e, zvedavý na vaše pozmenujúce návrhy, ktoré budeme vedieť zapracovať. Ďakujeme. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra na poludnie a posudzovanie alebo tá diskusia pozmeňujúcich návrhov sa, pre, sa udie 5. novembra na našom stretnutí, podobne ako hlas. Tým pádom môžeme uzavrieť radné stretnutie a budeme pokračovať popoludní.